cavolo. Bene, colleghi, possiamo iniziare la sessione di voto prevista per oggi. Rapporto... Takže kolegovia, môžeme začať hlasovanie. Máme tu správu o Afganistanu, pán Arlaky. Prosím, vložte hlasovacie kartičky. Chce sa niekto vyjadriť? Nech sa páči. Even kijken, doet hij het? Ja. Ja, voorzitter, dank u wel. Um, ik wilde weer even uh, iets zeggen over de ontvangst van de stem. Dank u Ďakujem. Chcel som over o mm, hlasovacích zoznamoch. Pred pol hodinou sme dostali 400 pozmenujúcich návrhov a máme nejakých 300 návrhov z pred pár hodín. Dalo by sa toto nejak zlepšiť, aby sme mali návrhy dostatočne skoro. Podľa mňa musíme mať aspoň 24 hodín pred tým, ako um, bude konečné hlasovanie, alebo bude urobený konečný hlasovací zoznam. Uh, veľa ľudí sa snaží tieto zoznamy dostať na čas, ale jednoducho musí sa to nejak lepšie zvládnuť. Áno, aj my si to myslíme a ten záverečný zoznam naozaj bol k dispozícii len tesne pred stretnutím. Nemalo by to tak byť, ale táto situácia jednoducho je zložitá. Sekretariat sa samozrejme bude snažiť urobiť maximum, aby sa tomu v budúcnosti vyhli. Takže podľa mňa môžeme prejsť k hlasovaniu. Dúfam, že máte vaše hlasovacie kartičky a dali ste ich do príslušných prístrojov, takže 72, mm, kto je za, proti, zdržal sa, zamieta sa. 73 za, proti, zdržal sa, schválené. 74 za, proti, zdržal sa, schválené. 75 za, proti, zdržal sa, schválené. 76, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. 77 za, proti, zdržal sa, zamieta sa. 78 za, proti, zdržal sa, zamieta sa. 79 za, proti, zdržal sa, zamieta sa. 80, kto, kto je za, proti, zdržal sa, zamieta sa. 81 za, proti, zdržal sa, schválené. 82 za, proti, zdržal sa, schválené. 85 za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis 1 za, proti, zdržal sa, schválené. 93 za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis 2 za, proti, zdržal sa, schválené. Sto tri za, proti, Neviem, či som to videl správne, overíme to elektronicky, takže 103 môžete hlasovať. 58 hlasovalo. 56 bolo odovzdaných. 30 proti 26 za. 104 kto je za? Proti. Zdržal sa. Schválené. 106 za. Proti. Zdržal sa. Schválené. Chcete to overiť elektronicky, nech sa páči, môžete hlasovať elektronicky o 106. Päťdesiatšesť hlasovalo. Zamieta sa 32 proti, 24 za. 108 hlasujem v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržal sa, schválené. Druhá časť hlasujeme elektronicky, kto je za, teda hlasujeme elektronicky, pardon. Koniec hlasovania. 34 za, 27 proti, schválené. Kompromis 3 za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis 4 za, proti, zdržal sa, schválené. Pozmenujúci návrh 118. Kto je za? Proti? Držal sa. Schválené. Kompromis 5 za. Proti? Držal sa. Schválené. 121 za. Proti? Zdržal sa. Schválené. 122 za. Proti? Zdržal sa. Overíme to elektronicky. Hlasujeme o 122. dva hlasovalo. 50. 32 bolo proti, 27 za, zamieta sa. 123 za, proti zdržal sa, schválené, 124 za, proti, zdržal sa, schválené, 125 bola stiahnutá, takže hlasujem o 126 za, proti, zdržal sa, schválené, 127 za, proti, zdržal sa, Podľa mňa je to zamietnuté, ale overíme to elektronicky. Hlasujte o 127. Šesťdesiatdva hlasujúcich, 28 za, 33 proti. 128 za, proti, zdržal sa, schválené. 129 odpadáva, takže hlasujeme 130. A kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. 131 za. Proti? Zdržal sa? Zamieta sa. 133 Budeme hlasovať teraz o 132. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené 133. O tom teraz nebudeme hlasovať. Ideme na 134. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. A teraz budeme hlasovať unblock od 135, 6, 7, 8, 9 až 140. Kto je za? proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo zamietnuté. Chcete si to overiť, môžeme hlasovať elektronicky o pozmenujúcich návrhoch 135 až 140 hlasujeme unblock. 62 hlasov. 38 za, 24 proti. Čiže schválené 141. O tom nebudeme hlasovať. 142 bola stiahnutá, takže budeme hlasovať zasa unblock od 143 až 149. Kto je za? Proti? zdržal sa, schválené. Kompromis 6 za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis 7 za, proti, zdržal sa, schválené. 158 za, proti, zdržal sa, schválené. Ostatné odpadávajú, takže teraz 164, kto je za? Proti? Zdržal sa. Myslím, že to bolo schválené. Ale nemáme istotu, takže si to overíme elektronicky. Hlasujeme 164. Koniec hlasovania. Bolo odostaných 63 hlasov, 27 proti, 36 za. Takže to bolo schválené. 165 za, proti, zdržal sa schválené. 166 bola stiahnutá. Takže teraz hlasujeme o 167, kto je za, proti, zdržal sa schválené. Kompromis 8 za. Proti. Zdržal sa. Schválené. 173, kto je za? Proti? Overíme to elektronicky. Hlasujeme o 173. Prosím, aby ste hlasovali zreteľne, pretože elektronickým hlasovaním strácame čas. Takže 58 hlasujúcich, končím hlasovanie. za, 7 proti. 176, kto je za, proti, zdržal sa schválené, 177 za, proti, zdržal sa schválené, 178, nie, kompromis 9, kto je za, proti, zdržal sa, schválené, 188, v dvoch častiach, prvá časť, kto je za, proti, Myslím, že to bolo zamietnuté. Myslím, že to bolo zamietnuté, ale nemáme istotu. Takže 188, druhá časť, kto je za, proti, schválené. 189, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. 190, za, proti, zdržal sa. Nie je to jasné, hovoríme to elektronicky, môžete hlasovať o 190. Koniec hlasovania. 34 za, 29 proti, schválené, 191, kto je za? proti, zdržal sa, zamieta sa, 192, kto je za, proti, zdržal sa, zamieta sa, 193, kto je za, proti, zdržal sa, schválené, 194 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? zdržal sa, schválené. Druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa. Myslím, že to bolo schválené. Nie, musíme to overiť elektronicky, druhá časť. Koniec hlasovania. 48 proti 18 za, zamieta sa. 195, kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamieta sa. Stodeväťdesiatdeväť, kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. 201, kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. 200, kto je za? Keď sme odhlasovali 199, musíme vyškrtnúť 200, 202. Teraz kto je za? Proti? zdržal sa, schválené. Keď sa niekto nehlási, tak je to schválené. Teraz 204, 203, kto je za, takže je to identické. Takže hlasujeme o 204. Kto je za? Aj 204 odpadáva. Takže hlasujeme teraz o 208 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Držal sa, schválené. Pán Arlaky. Mm, mohol by som sa prosím niečo spýtať. Chcem poprosiť o ďalšie hlasovanie. Sekretariat mi hovorí, že 203 a 204 sú identické, takže 203 a 202. To už bolo schválené, už sme o tom hlasovali. Takže 208 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. Čas 2, 208, kto je za, proti, zdržal sa, zamieta sa. 209 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 10, kto je za, proti, Zdržali sa. Schválené. Dvesto Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. 215 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 216 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 217 za, proti, držali sa, schválené. 219 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 220 za, proti, zdržali sa, schválené, ale Budeme to, overíme to elektronicky o 220. hlasujeme. ...220, končím hlasovanie. 27 proti, 35 za, takže to bolo schválené. 221, kto je za? Proti, zdržali sa schválené. 223, kto je za? Proti, Zdržali sa schválené 224, kto je za. To je identické, takže o tom nebudeme hlasovať, ale nemám to tu napísané. Dvestodvadsaťšesť, kto je za? Ani o tom nehlasujeme, takže 226. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Zamieta sa. 231. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Schválené. Kompromis 3, niekoľko častí. Prvá časť, kto je za, proti, zdržala sa schválené. Druhá časť za, proti, držal sa schválen, zamietnuté, tretia časť za, proti, držali sa schválené. Dvestoštyridsať, kto je za, proti, držali sa, zamieta sa. 241 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 243 za, proti, zdržali sa, schválené. Dvestoštyridsaťšesť za, proti, zdržali sa, schválené. 247 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo zamietnuté. 248 za, proti, zdržali sa, schválené. 249 za, proti, zdržali sa, schválené. 200 250, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 251, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 252, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 253, za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 254, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 256 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 259 za, Teraz prerušíme hlasovanie. K 259 sa hlási pán David. 255 by sa malo odhlasovať, ak sa predošli návrh zamietol a predošli bol schválený, preto si kladiem otázku, či by sme nemali hlasovať o 55-ke. Všetko Zdá sa mi, že 254 bola schválená. Tak prepačte. 59. Voti Dobre, pokračujeme 259, kto je za? Proti? 260 favore. Schválené 260, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 261 za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 262 je stiahnutá, 263 to je za. Proti? Zdržali sa? Schválené. 264 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. 265 za. Proti? Zdržali sa? Myslím, že sme to zamietli. No, to je to, čo vidím. Jednoducho dôležité je poriadne zdvíjať ruky. Dobre, teraz 265 si overíme, takže budeme hlasovať elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. Chiusa la votazione. Končím hlasovanie. Máme tu výsledky. 33 za, 32 proti, takže bolo to veľmi tesné, schválené. Kompromis 12 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Teraz kompromis 13 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 280 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 281 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 282 za, proti, zdržali sa, schválené. 283 za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz kompromis 14, 3 časti, prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa, myslím, že sme to zamietli. Dobre, overíme si to pre istotu, takže hlasujte elektronické druhej časti, nech sa páči. Chiusa la votazione. Končím hlasovanie. Máme tu výsledky, 34 za, 28 proti, takže schválené. Dobre, teraz tretia časť za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz 291, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 292 za. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Potom to je identický návrh, takže to nehlasujeme. A teraz 294 za. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 295 za proti, držali sa, schválené. 296 za, proti, zdržali sa, schválené. 298 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 299 a 300 sú identické, takže teraz 301, kto je za? Proti? držali sa? Schválené. Kompromis 15 za. Proti. Drželi sa. Schválené. Teraz 307 za. Prepáčte, pravie sa pán predseda. 306 ešte predtým. Nemal som to tu uvedené. Dobre. Takže je tu ústny pozmeňujúci návrh. Máme tu 306 a hlasujte, kto je za. Proti Dobre, pre istotu si to overme. Nech sa páči, hlasujeme elektronicky o 306. schede, 63 votanti, chiusa la votazione. Máme tu výsledky. 63 hlasovalo, 33 za, 26 proti, schválené. Teraz 307 za. Proti zdržali sa, schválené, 308 za, proti, zdržali sa, schválené, 309 za, proti, zdržali sa. Myslím, že sme to schválili, nie som si úplne istý, ale povedzme, že je to schválené, 310 za, proti, Zdrželi sa, schválené, 313 za, proti, Zdrželi sa, zamietnuté, 312 za, proti, Zdrželi sa, zamietnuté, 314 za, proti, Zdrželi sa, schválené, 311 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 315 za, proti, zdržali sa, schválené, 316 za, proti, zdržali sa, schválené, 317 za, proti, zdržali sa, schválené, 319 za, proti, Zdržali sa? Schválené. 320 za. Proti. Zdržali sa? Nie som si istý, tak radšej to overme. Takže budeme hlasovať o 320. No, takto to dopadne, keď nezdvíhate poriadne ruky. No alziamo le mani. 67 schede, 63, 64 votanti, chiusa la votazione. Dobre, máme tu výsledky. 64. Členov hlasovalo 36 za, 28 proti, takže schválené. Kompromis 16 za, proti, zdrali sa, schválené. 327, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 328 za, proti, zdržali sa, Myslím, že sme to zamietli. 320, to je za. Prepáčte, hovorí pán predseda, 330 za. Proti. Zdržali sa. Myslím, že to bolo zamietnuté. Dobre, keď chcete, tak to overíme. 330. Nech sa páči, hlasujte o 330. Chiusa la votazione. Končím hlasovanie a máme tu výsledky. 32 za, 29 proti, schválené. 331 za, proti, zreli sa, zamietnuté. 332 za, proti, zreli sa, zamietnuté. 333 chcete overiť 332? Myslím, že to bolo úplne jasné. Teraz radšej 333, kto je za? Proti? Zrali sa? Zamietnuté? 335 za? Proti? Zdržali sa? Schválené? 334 Dobbiamo chiedere all'onorevole Scholz se è d'accordo con la proposta del relatore riguardo all'emendamento 330. Mm, ak pán Scholz súhlasí, tak mohli by sme pristúpiť 334-ke. Budeme sa riadiť tým, ako to bolo uvedené. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté? Schválené? Dôležité je poriadne zdvíjať ruky. 334, 336, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 337 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 338 za, proti, zdržali sa schválené. 339 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 17 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa schválené. 342 343 sú identické. Kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. 344 za, proti, zdržali sa schválená. Kompromis 18 v troch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa schválené. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Tretia časť za. Proti. Zdržali sa schválené. A teraz 353 za. Proti zdržali sa, schválené. 354 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 355 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 356, to je, tam je, to je technická chyba. Takže o tom samozrejme budeme hlasovať. To je, to je isté je pre 357, teraz 358 za, proti, zdržali sa schválené. 359 za, proti, zdržali sa schválené. 361 za, pr, proti, zdržali sa schválené. A teraz sa dostávame odseku 57. Tu je žiadosť, aby sme hlasovali o tom pôvodnom odseku v troch častiach. Prvá časť to je za, proti, držali sa schválne. Druhá časť za, proti, držali sa zamietnuté. Tretia časť za, proti, zdržali sa, schválené. Niekto sa prihlásil? A pán Arlaky. Pán predseda, môžeme overiť druhú časť elektronicky, lebo nebolo to podľa mňa úplne jasné. Musím povedať, hovorí pán predseda, že hlasovanie už prebehlo. A myslím si, že to bolo zamietnuté. Pán predseda hovorí, pán Parlaky, málo ľudí zdvihlo rukou. No, pán predseda hovorí, musíte zdvíhať ruky jasnejším spôsobom. Jednoducho, takto nemôžeme postupovať, hlasovanie je uzavreté, žiaľ, neviem, či sa vôbec tomu môžeme vrátiť. Keď už som povedal, že, ak, že aký je výsledok, môžeme spraviť výnimku, ale skutočne bol by som nerád, keby sa táto vec často opakovala. Jednoducho, ak ste nespokojní s výsledkom hlasovania, musíte sa hneď ohradiť. Dobre, tentokrát to zopakujeme, budeme hlasovať elektronicky a budeme hlasovať o druhej časti návrhu k odseku 57. Nech sa páči, hlasujte. Sulla seconda parte. Takže hlasujte. Chiusa la votazione. Končím hlasovanie. A máme tu výsledky. 17 za, 48 proti, takže môžeme ísť ďalej. 364, kto je za, proti, zdroje sa zamietnuté. 365 za, proti, zdroje sa, zamietnuté. 366 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 367 za, proti, zdržali sa, Myslím, že to bolo zamietnuté 367. Si overíme elektronicky, dobre. Takže hlasujte. Chiusa la votazione. Končím hlasovanie, máme tu výsledky. 47 za, 18 proti, takže schválené, 369 za, proti, zreli sa schválené. 370 za, proti, zreli sa, schválené. 371 371 No 370 sme schválili, takže pokračujeme ďalej. 373, to je za. Proti. Držali sa schválené. Kompromis 19 za. Proti. Držali sa schválené. 377 za. Proti. Zdržali sa. Myslím, že to bolo zamietnuté. 378, kto je za? Proti zdržali sa schválené, 379 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 380 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo zamietnuté, ale nebolo to úplne jasné. 381 za, proti, zdržali sa, schválené, 382 a 83 sú identické. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 384 za. Prepáčte, hovorí pán predseda. O ňom nebudeme hlasovať, o tomto návrhu. Takže postupujeme ďalej. A síce 386, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 387 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 388 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo zamietnuté, ale možno by to bolo lepšie, keď sme to overili elektronicky, takže 388, nech sa páči. Hlasujte. Chiusa la votazione. Končím hlasovanie, máme tu výsledky. 32 za, 28 proti schválené, 389 za, proti, zdržali sa schválené. Teraz dvojka za, proti, zdržali sa schválené, kompromis 20 za, proti, zdržali sa schválené. Deviatka, kto je za? proti, zdržali sa, schválené. Desiatka za, proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo schválené. Jedenáctka za, proti, zdržali sa, schválené. 12 za, proti, zdržali sa, schválené. 13 za, proti, zdržali sa, schválené. 14 za, proti, zdržali sa, schválené, 15 za, proti, zdržali sa, schválené, 16 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 21 za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz prejdeme k, ku kompromisu 22, kto je za, proti, zdrželi sa, schválené. 29 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. 30 za. E, chcete overiť druhú časť 29? Dobre, dobre, takže môžete hlasovať elektronicky. sa páči. Teraz končím hlasovanie. Máme tu výsledky 29 za, 33 proti, zamietnuté. A teraz 30 za, proti, zdržali sa. Nie som si istý, myslím, že to bolo zamietnuté, ale musím povedať, že nebol som si istý. Kompromis 23 za, proti, zdržali sa. Schválené 39 za, proti, Zdrali sa, zamietnuté. 40 za, proti, Zdrali sa, schválené. Kompromis 24 za, proti, Zdrali sa, schválené. 43 za, proti, Zdrali sa, schválené. A potom sú identické návrhy až po 47, takže hlasujeme teraz 48 za, proti, zdržali sa, schválené. Tak 49 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 50 za, proti, zdržali sa, nie som si úplne istý, takže 50 si overíme elektronicky a nech sa páči, môžete hlasovať. Chiusa la votazione. Eh, Končím hlasovanie. Máme tu výsledky 47 za, 19 proti schválené. 51 za, proti, zdržali sa schválené. 53 za, proti, zdržali sa schválené. 54 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 25 za, proti, Zdržali sa schválené. 57 za. Proti. Zdržali sa schválené. 58 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. No nebolo to veľmi jasné. 59. No dobré, radšej si overíme tú 58. -čku. Hlasujte. Aperta, chiusa la votazione. Končím hlasovanie. Máme tu výsledky. 18 za, 44 proti, zamietnuté 59 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 60 za, proti, zdržali sa, schválené 61 za, proti, zdržali sa, schválené 62 za, proti, zdrali sa, schválené. 63 za, proti, zdrali sa, zamietnuté. 64 za, proti, zdrali sa, schválené. Kompromis 26 za, proti, zdrali sa, schválené. 67 za, proti, zdrali sa, schválené. 68 za, Počkajte. Ste chceli overiť 67? Dobre, nech sa páči, overíme elektronicky 67. Hlasujte. Chiusa la votazione. 31... Mm, Končím hlasovanie. 31 za, 35 proti, zamietnuté. 68 za, proti zdržali sa, schválené, 69 za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz budeme hlasovať en blok od jednotky až po číslo 12 s výnimkou 9 11, až 12 s výnimkou 9 za proti zdržali sa schválené 9 za proti, zdrželi sa, zamietnuté. A teraz budeme hlasovať elektronicky o celom uznesení. Pán predseda, mohli sme hlasovať aj menovite. Áno, myslím si, že môžeme takto postupovať aj pán predseda, takže hlasujeme elektronicky a menovite. Nech sa páči, hlasujte. Arlacchi. Quasi tutti hanno votato, due non hanno votato. Dobre, vidím, že hlasovali skoro všetci, s výnimkou jedného nášho členu. Člena, končím hlasovanie. 60 za, 1 proti, 5 sa zdržali. Veľkou väčšinou bola schválená táto správa. Gratulujem spravodajcovi. Sì, sì, prego. Onorevole Van Orden vuole intervenire, prego. Uh, Mám procedurálnu poznámku. Máme za sebou správu so 400 pozmenujúcimi návrhmi. Ďalšia správa zase so 400 pozmenujúcimi návrhmi. Mne sa zdá, že možno, že toto nie je najlepší spôsob postupov. Ak je toľko pozmenujúcich návrhov k správe, možno spravodajca by možno mohol e, zvážiť tú správu, vrátiť čosi, predložiť niečo, čo by viacerí e, podporili. Samozrejme, že e, poslanci chcú zlepšiť správu, vždy niečo predkladajú, ale 400 pozmeňujúcich návrh, to je podľa mňa nejaká veľmi zvláštna metóda postupovať. pán poslanec Vigenin a potom pani Nejc. Ďakujem, pán predseda. Nie je to ľahké pri takýchto správach, ale toto, sú výročné, toto je výročná správa k ľudským právam a je prirodzené, že je tu poz, množstvo pozmeňujúcich správ. Myslím si, že spravodajca a tieňovi urobili veľa práce, aby pripravili, pripravili hlasovanie, ktoré zapracuje potrebné kompromisy. Ja by som rád navrhol, aby sme dnes e, hlasovali o tejto správe dnes, napriek tomu, že máme za sebou práve rovnako ťažkú správu o Afganistane. Ďalší dôvod, prečo to robiť dnes, je ten, že táto správa by, by mala byť v decembri v pléne. Ak by sme ju dnes odložili, už by sme nedokázali ju predložiť včas, e, vo včasnom predstihu pred e, tým e, decembrom. Pani Nates, pán predseda, kolegovia, zdieľam obavy pána Fan Ordena o vys- týkajúce sa vysokého počtu pozmeňujúcich návrhov. Nie som si však istá, že to do veľkej miere súvisí s nedostatkom kvality alebo koherencie samotnej správy Súvisí to totiž tiež s veľkým záujmom našich e, kolegov dať v finálnej verzii textu ich vlastný rukopis. V lepšej situácii dospejeme len vtedy, keď trošku viac e, sa obmedzíme, než že by sme e, si kládli otázky, či ten, či on pozmenujúci návrh má svoju podstatu. I to je na rozhodnutí každého. Každý by mal vedieť o tomto rozhodnúť. Pán Salafranka. Pán Van Orden povedal, že je to hlasovanie, ktoré je veľmi únavné, pretože máme toľko pozmeňujúcich návrhov, ale tiež je pravdou to, že všetky tieto pozmeňujúce návrhy sme videli, boli na programe a kolegovia, ktorí tu sú, si sa veľmi, veľmi snažili a preto by sme mali pokračovať, aby v decembri mohla byť táto vec na pléne. Dnes musíme v každom prípade pokračovať. Pani Hajtala, myslím si, že pán Vigenin povedal niečo veľmi dôležité. Táto správa bude vlastne centrom, centrom diskusí decembrového pléna, kde bude prítomná vysoká predstaviteľka. Musí byť v pléne práve pokiaľ ide o, o ľudské práva dvakrát ročne v júni a v decembri. Bolo by hambou, aby nám, ak by sme toto zmeškali a môžem vás uistiť, že spravodajca odvedol výbornú prácu, všetci súhlasia, máme k tomu dobrú väčšinu, k tejto správe. Bene, onorevole Van Orden, sono tutti d'accordo con lei, anche il Presidente che fa ancora più fatica. Pán Van Orden, všetci s vami súhlasíme i predseda, ktorého to unavuje ešte viac, ak musíme hlas, hlasovať o 400 pozmeňujúcich návrhoch. Ale takto funguje demokracia a to nás nutí, aby sme e, zapracovali všetky názory. Tá práca sa musí absolvovať Mnohí ľudia to povedali a ja súhlasím, bolo by žiaduce nájsť lepšie kompromisné znenie, ktoré by získalo väčšiu podporu, ale ak sa to nedarí, musíme hlasovať a začneme kompromisným návrhom 37, kto je za. Prijaté. 42 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 41 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 44 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 45 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 46 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 47 vo šastiach prvá časť za, proti, Zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť. Je tu žiadosť o elektronické preverenie prvej časti. Prvá časť 47. Prvá časť 47. Ešte raz. Končím hlasovanie. Príjma sa druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 49 za, proti, držal sa niekto, príjma sa. Kompromis 3 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 55 za, proti, Zdržal sa niekto, príjma sa. 58 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis 4 za, príjma sa. 68 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 64 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 65 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 66 za. No to si tiež preverme, chcem to preveriť. Elektronicky je 65. -ke. Hlasujme. Elektrická, hlas, elektronické hlasovanie 65. -ke. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 66 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 67 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 69 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 70. Kompatibilné 69 za. Proti Podľa mňa je to prijaté, ale prosím, dobre zdvíhajte ruky, inak vás nedokážem spočítať. Inak budeme musieť o všetkom hlasovať elektronicky. 71 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 72 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 73 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 74 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Za 76 identická, proti, príjima sa. 77 za, proti, zdržali sa, príjima sa. 78 kompromis 38 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 39 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 87 teraz za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 88 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 89 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 90 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 91 za, proti, zdržal sa niekto. To si preveríme, hlasujme. 91. Končím hlasovanie. za, 27 proti, takže zamieta sa to. 92 za, proti, zdržal sa niekto, za, zamieta sa. 93 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 94 za, proti, prijíma sa. 96 v dvoch častiach, to je za prvú časť, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Druhá časť, za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Kompromis 5 spravodajcu. Je to spoločné? Nie je to v dvoch častiach, takže kto je za? Proti? Zdržal sa niekto, prijíma sa. A teraz 104 za. nikto nie za, proti. Takže vás vidím, predsa len zamieta sa to. 107 za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 108 za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa ústny pozmenujúci spravodajkyne. Za. Proti. Držal sa niekto, prijímal sa. Kompromis 6 spravodajkyne. Za. Proti. Držal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 7 za. Proti. Držal sa niekto, prijíma sa. 118 ústnych za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 8 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 9 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 10 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Odsek 7 za, proti. Pardon. 117, myslím, za, proti. 116 to bola. Za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 129 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 130 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 131 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 132 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 133 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 134 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 135 za, proti, zdržal sa nikto. 135 elektronicky za. 136 za, proti, zdržal sa niekto, príjme 137 za, proti, zdržal sa niekto, príjme sa 139 za, proti, zdržal sa niekto, príjme sa 140 za, proti, zdržal sa niekto, príjme sa 141 za, proti, Zdržal sa niekto, príjma sa. 144 za. Proti. Zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis 11, spravodajkyne za, proti. Zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis 12 za, proti. Zdržal sa niekto, príjma sa. 150 za, proti Zdržal sa niekto? Príjima sa. Elektronicky o 150. -ke. Hlasujme o 150. Končím hlasovanie. päťdesiatpäť proti hlasov. Čítal som asi vaše myšlienky. Robíte to len pre zábavu. 151 za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 152 s ústnym pozmenením za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 153 za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 154 za, proti Zdržal sa niekto. Príjma sa 155 za. Proti. Zdržal sa niekto. Naozaj mi dávate zabrať. Hlasujem elektronicky. Niektorí z vás nehlasujú, máte kartičky v prístrojoch. Končím, končím hlasovanie. Je to ťažké naďalej, ale je to zamietnuté. To 56 a ďalšie sú identické. Kto je za? Proti? Držia sa niekto, príjme. sa. Kompromis 40, spravodajcu za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 160 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 13 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 170 za, proti, že sa niekto? Nie je to jednoznačné. 170 elektronicky. Končím hlasovanie. Prijíma sa 171 za. Proti Zdržal sa niekto, zamieta sa. 172 za, proti, Stržal sa niekto, prijíma sa. 173 za, proti, Stržal sa niekto, zamietal sa. 147 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 176 v dvoch častiach, prvá časť 175 elektronicky na preverenie. Žiadajú socialisti. 175 končím hlasovanie. za a 21 proti, takže socialisti dostávate napomenutie, pretože to bolo prijaté. Stratili sme čas. Ďalší bod v dvoch častiach za, proti. Zdržal sa niekto, príjme sa druhá časť za, proti. Zdržali sa. Podľa mňa prijaté. Kompromis 14, spravodajcu za, proti. Zdržali sa, prijaté. 182 za, proti. Zdržal sa niekto. Podľa mňa odmietnuté. 183 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 184 za, proti, zdržali sa. Nie je to jasné. Elektronicky o 184 hlasujme. Elektronicky o 184. Končím hlasovanie. prijíma sa 185 za, proti, zdržali sa pri, zamieta sa. Kompromis 15 za, to 86, opravujem sa. 186 za, proti, zamieta sa. Kompromis 15 za, proti, Zdrželi sa, príjma sa. Kompromis 41 za, proti, Zdrželi sa, príjma sa. V 192 častiach prvá časť za, proti, zdržali sa, príjma sa, druhá časť za, proti, zdrželi sa, zamieta sa, tretia časť za, proti, zdrželi sa, príjma sa, kompromis 16, spravodajcu za, proti, zdrželi sa, príjma sa, ďalej 196 za, proti, zdrželi sa, pri, zamieta sa, 196 socialistov e, e, elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 197. Prvá časť za proti, zdržali sa, príjma sa druhá časť za, proti, zdržali sa. Nie je to jednoznačné druhá časť 197. E, Hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 199 za. Proti. Zdržali sa. Príjme sa. Kompromis 42 eh, za. Proti. Príjma sa. Ďalej. 205 za. Proti. Zdržali sa. Príjma sa. 206 za. Proti zdržali sa prijaté. 207 za, proti, zdržali sa príjma. Podľa mňa prijaté, ale ak máte pochybnosti, no už to, čo som ja videl, elektronicky teda o 207. Hlasujeme o 207. Končím 207. Zamieta sa 208 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Kompromis 17. Spravodajcu za. Proti. Zdržali sa. Prijíma sa. Ďalej 202 za. Proti. Zdržali sa. Prijíma sa. 212. Kontrola pre, preverenie 212. Končím hlasovanie. Prijíma sa 215 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 216 za, proti, zdržali sa, príjma sa 217 za, proti, zdržali sa, príjma sa 218 za, proti, zdržali sa, príjma sa 218 elektronicky. Končím elektronické hlasovanie. Výjima sa. 220 za. Proti. Držali sa. Prijíma sa. 221 za. Proti. Zdržali sa. Prijíma sa. 222 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 223 za. Proti. Zdržali sa. Príjme 224 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 225 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 226 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 227 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 228 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 229 za, proti, zdržali sa, dohodli, myslím si, že prijaté, osmička za, proti, zdržali sa, príjma ďalej pozmenujúci návrh číslo 9, kompromis 19 spravodajcu za, proti, Čili sa, príjma sa. Kompromis 20 spravodajky za. Proti, zdržali sa, príjma sa. 200. Kompromis 21 za. Proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromis 22 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 253 za, proti, zdrželi sa, zamieta sa. 254 za, proti, zdržali sa, prijaté. 255 za, proti, prijaté. Kompromis 23 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromis 62 za. Ja mám v zozname iba čas 262 vo častiach prvá časť za. Prerušíme hlasovanie. Hlasí sa pán Howitt. Nežiadali sme o roz, e, hlasovanie po častiach, ale o ústnu pozmeňujúcu poznámku. Je to socialistický pozmeňujúci návrh k socialistickému pozmeňujúcemu návrhu. Chceme odstraniť slovo bezprávny. Chceme odstraniť slovo unlawful v angličtine. Bezprávny. Nezákonný. Bene, allora ehm, possiamo accedere alla sua richiesta, però dobbiamo... V poriadku, vašu prozbu splníme. Musíme však dvakrát hlasovať. Raz s týmto pojmom a raz bez. Čiže nie, s týmto slovičkom adlofu, kto je za, proti, zdržali sa, príjima sa. Druhá časť, text s vrátane tohoto slova. Nezákonný. Hlasujeme teda o druhej časti za, proti, zamieta sa. Takže prvá verzia prechádza kompromis 24 za. Pán Lambsdorff. Posledná veta teraz hovorí o tom, že vyzývame v e, e, kubanskú vládu nielen e, vypovedať. Sme pri 24. To ste nám dali len pred pár minútami, je to však v, hlasova- v hlasovacom zozname. Vyzývame vládu Kuby, aby nielen vypovedali týchto väzňov, ale aby im dali možnosť vrátiť sa do, na Kubu bez toho, že by ich zatkli minimálne prvá časť vety. Máme tu uh, ľudí, ktorí hovoria anglicky ako materinským jazykom, ale znie mi to veľmi zvláštne. Ešte sa niekto hlásil? Kolega, nech sa páči. K tej istej veci, a je to veľmi jednoduché, vyzývame kubanskú e, e, vládu nevypovedať väzňov, ale dať im možnosť opustiť a vrátiť sa na kupu bez toho, že by ich zatkli. Tak malo toto znieť. Howitt. Pán Howitt. Je to iná vec, ale len do zaznamu Očividne je tu nový kompromis a hlasujeme o novom kompromise, ktorý má text pána Obielsa. Čiže je to pozmeňujúci návrh 263, aby sme vedeli, že hlasujeme o inom kompromise, než na, o tom, na ktorý sme sa pozreli dnes ráno. Honorevole Salafranca. Salafranca. Ďakujem, pán predseda. Pán Lambsdorff má samozrejme pravdu. Avšak hlasujeme o druhej časti 262. Hovorili sme o pozmeňujúcom návrhu spravodajcu, ktorý nahrádza návrh pána Obilsa. Takže napriek všetkým dobrým úmyslom myslím, že pán Lambsdorff eh, vyjadril niečo, čo je proti tomu, čo hovorí pán Obios, aby sme sa vyhli, tak by, aby sme sa tomuto vyhli, tak e, mali by sme mať hlasovací zoznam v poriadku. Takže toto už je pokryté v predošlom e, návrhu. V poriadku, táto diskusia je teda uzatvorená. Ešte chcete slovo, pán Havit? Nech sa páči. Znenie návrhu pána Obilsa je v revidovanom kompromise, ktorý predložila pani Andrikiene a to sú prvé dva riadky, vôbec sa to netýka toho, čo povedal pán Lambsdorff, čiže uh, je tu zmetok medzi dvoma oddelenými častiami. 20, 263 odpadáva, pretože pani Andrikiene zapracovala do jej kompromisu niektoré vety a my sme to podporili. Dobre, takže po relatívne dlhom zvažovaní Kompromis 24 hovorí o zmenách, ktoré spočívajú v tom, že sa z textu vyškrtné e, slovo níly. Budeme teda hlasovať o 24 s takýmito zmenami. Takže prosím, kto je za kompromis 24? Za. Pán predseda, máte pravdu, to slovo nírly musíme vyškrtnúť, ale naša kolegyňa tu prečítala to správne znenie. tak potom to dáva zmysel. To je tá zmenená verzia, o ktorej by sme mali hlasovať. V poriadku. Takže ak s týmto všetci súhlasia, vyškrtnú níly. A teraz kompromis 24, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. A teraz e, kompromis 25, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. 261, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. 268 za, proti, zdržal sa, schválené. 269 za, proti, zdržal sa, schválené. Zamietnuté, pardon. Kompromis 26 za, proti, zdržal sa, schválené. 278 za, proti, zdržal sa, schválené. 279 za, proti, zdržal sa. Nie je to jednoznačné, takže to overíme elektronicky. Otváram hlasovanie k 279. -ke. Končím hlasovanie. 27 za, 23 proti, tým pádom sme to schválili, 280, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. 281 bol stiahnutý, takže kompromis 27, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. 282 za, proti, zdržal sa, schválené, 278 za, proti zdržal sa schválené, 288 za, proti zdržal sa schválené, zamieta sa, pardon, 289 za, proti zdržal sa, zamieta sa, 290 za, proti zdržal sa, schválené, 291 za, proti zdržal sa, schválené, 292 a 105 sú zhodné, takže budem hlasovať spoločne za, proti, zdržala sa schválené, 106 za, proti, zdržali sa schválené, kompromis 28 za, proti, zdržali sa schválené, kompromis 29 za, proti, zdržali sa schválené, 295 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 296 za, proti, zdržal sa, zamieta sa, 297 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 298 za, proti, zdržal sa, zamieta sa, 299, kto je za, proti, zdržal sa, nie je to jasné. Hlasujeme elektronicky o 299. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 29 proti, 25 za, zamieta sa. 300, kto je za, proti, držal sa, zamieta sa. A teraz budeme hlasovať o 303, kto je za, proti. 300 sme zamietli. Takže 301, kto je za, proti, zdržal sa, zamieta sa. 302 za, proti, zdržal sa, schválené. 303 za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis 30 40, 40, to je za. Prepačte, hovorí pán predseda kompromis 30, kto je za, proti, zdržali sa schválené. A teraz 307 s ústnym návrhom za, kto, za proti. Nie je to jednoznačné, elektronicky to overíme. 307, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Štyridsaťpäť za, jednoznačné. Menovité hlasovanie na žiadosť pána spravodajca o 308. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Dvadsaťosem za, 25 proti, schválené. 309 tiež menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Rovnaký výsledok, 28 za, 25 proti, takže 310, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 31 spravodajcov, za, proti, schválené. 316, kto je za, proti, schválené. 317, 318 sú identické, kto je za, proti, zdržal sa. Myslím, že to bolo schválené. 320 a 321 boli stiahnuté. 322, kto je za? Proti? Zdržalo sa schválené. 323 za? Proti? Zdržalo sa schválené. Navrhujem aby sme veci zjednodušili, aby sme hlasovali unblock od 324, 25, 26 a 27. Ak súhlasíte, nie. Áno. Takže 324 hlasujeme jednotlivo, kto je za, proti, držal sa, schválené. 325 za, proti, zdržal sa, schválené. 326 za, proti, schválené, 327 za, proti, zdržali sa schválené, 329 za, proti, zdržali sa schválené, 330 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 331 za, proti, zdržali sa schválené, 332 za, proti, zdržali sa schválené, 133 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 334 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 335 za, proti, zdržali sa, schválené, 336 za, proti, zdržali sa, myslím, že to bolo zamietnuté, ale overíme to elektronicky k 336. Končím hlasovanie. Hoci veľa ľudí nehlasuje, zamieta sa to 25 24, 337 za, proti zdržal sa, schválené, 338 za, proti, zdržali sa, schválené, 339 za, proti, zdržali sa, schválené, 340 za, proti, zdržal sa, schválené, kompromis 32 za, proti, zdržal sa, schválené, 341. Prvá časť, kto je za, proti, Držal sa schválené, druhá časť za, proti, nie je to jasné, overíme to elektronicky, čiže druhá časť 341, otvorím hlasovanie, Končím hlasovanie. 24 k 20, 23. Zamieta sa 349 za, proti. Zdržal sa, schválené. 350 za, proti. Zdržal sa, zamieta sa. Kompromis 33 za, proti. Zdržal sa, schválené. 358 za, proti. Zdržal sa, Zamieta sa 359 za, proti, zdržal sa, zamieta sa 360 za, proti, zdržal sa, schválené 361 za, proti, zdržal sa, schválené 362 za, proti, zdržal sa, schválené 363 za, 362, požiadavka socialistov by sme hlasovali elektronicky, takže overíme si výsledok 362 elektronicky. Končím hlasovanie. 18 proti, 32 za, schválené. 363, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. 364 za, proti, držal sa, zamieta sa 365 za, proti, zdržal sa, zamieta sa 366 za, proti, zdrž... zamieta sa 367 za, proti, zdržal sa, schválené 368 za, proti, zdržal sa, prijaté 369 za, proti, zdržal sa, schválené 370 za, proti, zdržal sa, schválené, 371 za, proti, zdržal sa, schválené, 372 za, proti, zdržal sa, schválené, 373 za, proti, zdržal sa, schválené, 374 za, proti, zdržal sa, schválené, 375 za, proti, zdržal sa, schválené, 376 za, proti, zdržal sa, schválené 377 za, proti, zdržal sa, schválené 378 za, proti, zdržal sa, schválené 379 za, proti, zdržal sa, schválené 380, za, proti, zdržal sa, zamieta sa, 381 za, proti, zdržal sa, prijaté, 382, kto je za, proti, zdržala sa, schválené, 383 za, proti, zdržala sa, schválené, 384 za, proti, zdržal sa, myslím, že to bolo prijaté, 385, spravodajca žiada o slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Kompromis 385 objasňuje veci a text znie ľutuje skutočnosť, že pokiaľ ide o vojenskú jurisdikciu, tak návrh zákona ešte nebol predložený kongresu. To nie je pravda. Návrh zákona bol predložený kongresu. Boli sme informovaní a overili sme to aj na veľvyslanectve. Čiže tu by som chcela navrhnúť text, víta snahu mexickej vlády v boji proti obchodovaniu s drogami a organizovanému zločinu a predloženie kongresu na návrhu zákona, ktorý je zameraný na vojenský um, kód spravodlivosti. Takže takto by sme zmenili tento pozmenujúci návrh. Pani Andrikiene, mohli by ste prosím zopakovať toto jasnejšie? Nie je to celkom jasné. Chcete... Prosím, prečítajte text, ako chcete, aby bol odhlasovaný. In the fight against drug trafficking and organized crime and the submission to Congress of a bill aiming to reform the military code of justice. Stresses that the EU-Mexico strategic partnership should be seen as an opportunity to reinforce human rights and democracy. Va bene, allora ci sono delle obiezioni a questo poriadku, sú nejaké námietky proti takémuto zneniu textu, alebo môžeme o tom hlasovať? Čože budeme hlasovať za znenie, ako to prečítala spravodajkňa 385, za, proti, schválené a, a teraz kompromis 34 za, proti, schválené. 389 je za, proti, zdržal sa, zamieta sa, tri, kompromis 35 za, proti, zdržal sa, schválené, 393, kto je za, proti, zdržal sa, schválené, 394 za, proti, zdržal sa, schválené 395 za 394 ešte overím elektronicky. Takže elektronicky hlasujeme o 394. Končím hlasovanie. 25 proti, 23 za, zamieta sa, 395 za, proti, zdržal sa, zamieta sa. Kompromis 36 spravodajcu za, proti, zdržal sa, schválené 3, 3 9 4 za, proti, zamieta sa. Štyri nula šesť zde za, proti, zdržal sa schválené, 407 za, proti, zdržal sa schválené, 408 za, proti, zdržal sa, zamieta sa, 409 za, proti, zdržal sa, zamieta sa, 410 za, proti, zdržal sa, zamieta, schválené, 411 za, proti, zdržal sa, zamieta sa, 412 v dvoch častiach, prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa, schválené, druhá časť za, proti, zdržal sa, schválené, 413 za, proti, zdržal sa, schválené, 414 za, proti, Nie som si istý. 414 Overím elektronicky. Takže hlasujme k 414. Otváram hlasovanie. Pani Weber, hovorí sa, že je to možná odmena a my by sme chceli, či odmena sa uskutočnila. Je tu veľký rozdiel medzi týmito dvoma vecami. Mm, dobre, takže objasníme to. Sekretariat overí text. Pán predseda, je to váš pozmenujúci návrh. Nespomínam si, neviem to naspamäť. Sì, e il testo della noticina sulla lista di voto è quello... In... Text eh, k tejto poznámke je Teda ja súhlasím so zmenou, hovorí pán predseda. elektronické hlasujeme teraz o 414. Otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. 28 za, 21 proti. Schválené. 415. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamieta sa. 416 za? Proti? Zdržal sa? Schválené. 417 za? Proti? Zdržal sa? Schválené. 418 za? proti, zdržal sa, myslím, že to bolo zamietnuté, 420. Takže 419 za, proti, zdržal sa, schválené 420 za, proti, zdržal sa, schválené 421 za, proti, zdržal sa, schválené 422 za, proti, zdržal sa, schválené. 423 za, proti, zdržal sa, schválené. 13 za, proti, zdržal sa, schválené. 14 za, proti, zdržal sa, schválené. 15 za, proti, zdržal sa. Nie je to veľmi jasné, overíme to elektronicky. K 15. hlasom elektronicky. 17 za, proti, zdržal sa, zamietá sa 18. Chcete 17 overiť elektronicky, v poriadku, takže overujeme to elektronicky, môžete hlasovať. Koniec hlasovania. Dvadsaťštyri za, 22 proti, takže bolo to schválené. 18 za, Mohli by sme si overiť, či funguje tlmočenie do angličtiny. Poradku. Takže, kto je za, proti, zdržal sa. 19 za, proti, zdržal sa, chválené 20 za, proti, zdržal sa, zamieta sa 21 za, proti, zdržal sa, zamieta sa 22 za, proti, zdržal sa, zamieta sa 22. Elektronicky budeme hlasovať. Končím hlasovanie. 27 za, 23 proti, schválené. Takže 23 za, proti zdržal sa, zamieta sa, 24 za, proti, zdržal sa, zamieta sa, 25 za, proti, zdržal sa, zamieta sa, 26 za, proti, zdržal sa, zamieta sa, 20 6. Elektronicky hlasujeme. Otvárame elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. 29 proti 19 za a z, zamietá sa. 28 za proti. Zdržal sa. Zdá sa, že je to prijaté. 28 teraz. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Zamieta sa. 31 za Overíme najskôr 28. Overujeme 28 elektronicky. Eh, ah, si chiusa la votazione. Končím hlasovanie. 25 za, 27 proti. Zamieta sa 31, kto je za, nie, prepačte, 29. 29, kto je za? Proti? Držal sa? Zamietá sa 30 za? Proti? Držal sa? Zamietá sa 31 za? Proti? Schválené 32 za, proti, zdržal sa schválené 33 za, proti, zdržal sa schválené 34 za, proti, zdržal sa Zamieta sa 35 za, proti, zdržal sa. Schválené kompromis 2 za, proti, zdržal sa. Schválené 39 za, proti, zdržal sa. Schválené 40 za, proti, zdržal sa. Schválené 2 za, proti, zdržal sa. Schválené 3 za, proti, zdržala sa schválené 4 za, proti, zdržala sa schválené 5 za, proti, zdržala sa schválené kompromis 1 za, proti, zdržala sa schválené 9 a 8 sú identické, za, proti, zdržala sa schválené 10, za, proti, zdržala sa prijaté 11 za, proti, zdržala sa schválené 12 za, proti, zdržala sa schválené a teraz Konečne elektronicky hlasujeme o celej správe. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 50 za, nikto proti, takže blahoželáme spravodajkyni pani Andrikiene a budeme mať prestávku predtým, ako príde pán Füle a máme teda najskôr správu Pancery. Bene, se volete prendere posto possiamo dare inizio alla nostra... Kolegyne, kolegovia, poprosím vás, aby ste zaujali vaše miesta, aby sme mohli pokračovať v druhej časti našej popoludnejšej schôdze a budeme sa zaberať tým, čo nám povie pán Panceri, ktorý je predsedom delegácie pre vzťahy s krajinami Magrebo. Vypočujeme si aj pani Anu Gomeš, ktorá je spravodajkňa pre dohodu medzi EÚ a Líbiou a budú nám hovoriť o návšteve Líbie od 1. do 5. novembra 2010. Isté vám známe, že vzťahy medzi EÚ a Líbiou sú pre nás veľmi dôležité, teda pre náš výbor a pán Panceri nadviazal mnohé kontakty v rámci, e, v rámci práci v delegácie a my sme boli informovaní o prebiehajúcich diskusiách v súvislosti s uzatvorením rámcovej dohody s Líbiou. Predtým ešte, ako dám slovo spravodajcom, by som chcel poukázať na jednu vec. Ide tu o to, že pri stretnutí s vysokou predstaviteľkou som jej objasnil problém, ktorý máme v súvislosti s prístupom k dokumentom. Dostali sme odpovede zo strany viacerých partnerov a aj v súvislosti s vycestovaním z Líbie nás dosiahla prekvapujúca informácia a síce sme sa dozvedeli, že tá, tá požiadavka, ktorú sme predložili Vysokej predstaviteľke sa poslala na belgické predsedníctvo. No, zaujímavé. Minulý týždeň sme na to nadviazali a sme navrhli, aby sa belgické predsedníctvo vyjadrilo k príslušnému rozhodnutiu, ktoré bolo prijaté. Teraz by som ale bez toho, by som naťahoval čas, by som chcel dať slovo pánovi Pancerimu. Ďakujem pekne, pán predseda. Už musím povedať na úvod, že v posledných 5 rokoch Európsky parlament nebol v Líbii, teda nenaštívil. Naša cesta mala ciele a síce chceli sme nadviazať a posilniť vzťahy s Líbiou. Je to pre nás strategický partner v mnohých oblastiach, ako napríklad boji proti terorizmu, bezpečnosti Afriky a pri migrácii. To bol taký všeobecný cieľ a po druhé sme chceli poukázať na novú úlohu Európskeho parlamentu Chceli sme upozorniť na to, že Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti a máme tu nové postupy v EÚ. V tejto súvislosti sme položili našim partnerom mnohé otázky, ktoré sme my osobne považovali za veľmi dôležité. Tak napríklad nám išlo o to, aký je stav rokovaní medzi EÚ a Líbiou, sú s rámcovou dohodou, potom ide o migračné toky, situáciu v zdravotníctve, potom ide o podporu malých stredných podnikov, išlo o účasť Líbie e, na programoch boj boji pre, pre boj proti klimatickým zmenám. Potom išlo aj o to, aby sa akceptovala ženevská dohoda, z roku 1951 a potom sme požadovali, aby Líbia prišla z moratórium pre trest smrti. Na začiatku boli isté organizačné problémy, súviselo to s e, tým, že líbyjská strana zmenila prvý, e, teda ten program, ktorý sme mali stanovený na prvý deň, tým sa to trošku skomplikovalo. Niektorí členovia našej delegácie sa možno trošku unáhlili, nakoniec sa situáciu ale podarilo vyriešiť a Mohli sme sa presvedčiť, aká je situácia v tomto štáte. Navštívili sme aj viaceré mesta, stretli sme sa s politikmi v Tripolise a v zásade by sme mohli zhrnúť misiu nasledovne. Z politického hľadiska je to tak, že situácia v Líbii sa veľmi rýchlo mení, sú tam konzervatívne síly, ako aj eh, reformné síly, ktoré spolu neustále vedú dialog. Podľa mňa by sme tento dialog mali sledovať. Isté to ovplyvní interné rozhodnutia ako, a isté to ovplyvní potom medzinárodné vzťahy štátu s inými štátmi. Možno, by, možno dôjde neskôr aj k určitým zmenám v Líbii a preto by bolo dobré situáciu sledovať. Myslím, že diskusia je lineárna, a celkovo je to podľa môjho názoru zaujímavý proces a mali by sme ho úzko sledovať. Toto sú také celkové dojmy, ktoré sme mali zo stretnutia v Tripolise a v Bengázi. Konec koncov je to uvedené v tom dokumente, ktorý sme vám dali k dispozícii. Tajomník GPLE vytvoril určitú misiu, ktorá mala rokovať s našou delegáciou Európskeho parlamentu. Mali sme viesť štrukturovaný dialog a myslím, že je to celkovo taký jedinečný prípad výnikov Maroka. Samozrejme, že Líbia má značné problémy, pre všetkým v oblasti dodržovania ľudských práv. A v zásade taký prvý krok je, že Líbia úplne už nevylučuje pristúpenie k ženevskej dohode z roku 1951 to je dobrý signál. Ďalej sme rokovali s líbyskými orgánmi a celkom máme taký pocit, že k tej rámcovej dohode sa stávajú v celku pozitívne. Teda hovorím rámcovej dohode medzi EÚ a Líbiou. Podobne, podobnú vec by som mohol povedať o moratóriu pre trest smrti. Toto sú tie témy, o ktorých sme rokovali v rámci našich stretnutí a myslím si, že napriek tomu, že sa nepodarilo dosiahnuť veľký pokrok, e, dôležité je to, že sa vytvára nová fáza vzťahov medzi Európskym parlamentom a Líbiou a takto sa stávame lídrami v tejto oblasti európskej politiky. Dôležité je mať zastúpenie v Tripolise, to je veľmi zásadné, aby sme mohli sledovať tie rokovania, ktoré prebiehajú. Dialóg medzi EÚ a Líbiou je veľmi dôležitý. Podpis rámcovej dohody musí zohľadniť tú situáciu, o ktorej som hovoril. Preto som toho názoru, že Európsky parlament by mohol prísť určitými odporúčaniami pre radu. Tu by išlo o určité pokyny, ktoré sa týkajú rokovania rámcovej dohode. A teraz také záverečné úvahy. Chceme sa poďakovať predovšetkým všetkým veľvyslancovi EÚ za tú prácu, ktorú odviedol. On síce priamo pracuje v Tunise, ale veľmi nás podporoval aj v Líbii. A je tam stále ešte nedostatočná synergia s Európskou komisiou, preto na tomto nedostatku je nevyhnutné pracovať. Európska komisia mala považovať Európsky parlament za podporu a nie ako prekážku. To po prvé a teraz po druhé je dôležité neustále vysvetľovať úlohu Európskeho parlamentu. Teraz, čo máme Lisabonskú zmluvu, to sa týka nielen Líbie, ale aj ďalších štátov. To je, za, to je nevyhnutné na to, aby sme boli vnímaní ako dôležití partnery pre dialog. Ďalej by som sa chcel poďakovať účastníkom misie. Chcel som sa poďakovať pre všetkým sekretariátu, našej delegácie za prípravnú prácu. To je bolo všetko, pán predseda, z mojej strany. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za to, že ste sa poďakovali nášmu výboru a nášmu sekretariátu. Viem, že mám veľmi dobré vzťahy. Teraz má slovo pani Anna Gomeš. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela dodať iba to, že skutočne Líbia je strategicky dôležitá pre Európu. Naše členské štáty rozvíjajú vzťahy s Líbiou. Líbia je stále diktatúrou, nie sú tam ľudské práva, ani občianské práva, ale čo sa týka hospodárskeho hľadiska, aj sociálneho hľadiska, je tam isté prerozdelenie príjmov z, rop, z, z predaja ropy. To celkové riadenie je na, na nízkej úrovni, je tam ale určitá snaha sa otvárať. A podľa mňa je dôležité to, že sme mohli s našimi partnermi diskutovať alebo otvárať pri stretnutiach s nimi ľudskoprávne otázky. A musím povedať, že druhá strana sa nikdy nebránila týmto témam. A rovnako ako pán Panceri som bola prekvapená, pri stretnutiach s našimi partnermi. Tak sme sa stretli, tak povediac, s, s predsedom parlamentu, takže to bolo veľmi dôležité. Ako povedal pán Panceri, bolo nám naznačené, že by si vedeli predstaviť pristúpenie k dohovoru OSN o utečencoch. My sme sa zamerali na UNHCR. Vieme, že v Ženeve prebiehajú aktuálne rozhovory a toto je veľmi dôležité, zásadné, aby tam bol UNHCR, dôležité, aby tam bol monitoring a ochrana utečencov. Chcela by som povedať, že Európa nesmie byť lahostajná voči Líbii, musíme reagovať na vývoj v tej krajine. Európa už je tam zastúpená, aj keď z môjho hľadiska nesprávnym spôsobom. Dôležité je, aby sme konali. Máme tam jasné humanitárne povinnosti. To znamená, že Európa, Európa mala byť viac zastúpená v Líbii my môžeme prispieť k určitému politickému otvoreniu. Ako sa spomínalo, to stretnutie v Bengázi, určitý akčný plán. V Bengázi tam je plán na boj proti HIV. Toto bude mať veľmi silné dopady. A teraz sa to má rozšíriť na prenosné choroby a ja by som chcela oceniť prácu bývalej komisárky Ferrero Waldner. Podľa môjho názoru rámcová dohoda má význam, ale je nutné revidovať niektoré oblasti. Podľa môjho názoru by sme okamžite mali vyslať signál rade, aby sa to prepracovalo, aby sa zmenili rokovacie podmienky a prvá vec, ktorá je absolútne nepripustná, je to, že Rada prostredníctvom komisie sa snaží dosiahnuť readmisnú dohodu. Toto je neakceptovateľné, lebo my hovoríme o štáte, ktorý je diktatúrou, kde sa porušujú ľudské práva, napriek tomu, že ratifikovali všetky dohovory v oblasti ľudských práv a teraz sú vlastne členom eh, Rady OSN pre ľudské práva. My sme vlastne porušovali naše vlastné právne záväzky, ak by sme mali readmisnú dohodu s Líbiou. Jednoducho mali sme to zastaviť a Líbičania by to nikdy neakceptovali. Takže treba to zastaviť. Pani Ashton nám zatiaľ nepovedala, aký má mandát, ale Líbičania nám potvrdili, že EÚ od nich niečo požadovala. Takže toto je prvý, prvý jasný signál, ktorý musíme vyslať rade. Podľa môjho názoru my sa musíme, my musíme požiadať radu, aby trvali na tom, aby pristúpili oni k dohovore OSN o ochrane utečencov. Dôležité, aby tam pôsobilo UNHCR, aby tam vykonávali potrebnú prácu, aby sa snažili chrániť migrantov, aby chránili uchádzačov o azyl a utečencov. Myslím si, že by bolo dôležité, keby eh, rada ponúkla pro, istý program eh, presídlovania pre utečencov a uchádzačov o azyl. Tie organizácie, ktoré tam pôsobia, vlastne navrhujú niečo podobné a preto je bolo primerané, aby EÚ prerozdelila tú záťaž. Dôležité je poskytnúť program pre legálnu migráciu. Toto je veľmi dôležité. Sú tam migračné toky, ktoré idú cez Líbiu a dochádza tam obchodovaniu s ľuďmi. To je ďalší dôvod, prečo tam musíme byť zastúpení, musíme tam pôsobiť. Áno, čo sa týka moratória, pre trest smrti, na to musíme trvať. My sme trvali na tom, že potrebujeme informácie a štatistiky o tom, koľko ľudí bolo prednedávnom alebo poslednom dobe popravených. A bola nám prislúbená pozitívna odpoveď od našich partnerov. Dôležité, aby sme podporili riadenie na všetkých úrovniach. Dôležité, aby tam bola občianská spoločnosť. Sú tam náznaky toho, že je tam snaha o pohyb vpred, že je tu snaha prelomiť izoláciu z minulosti. V tomto kontexte je samozrejme dôležité podporovať aj práva žien. Musíme sa snažiť dotlačiť Líbiu k určitej regionálnej synergie. Ide tu predovšetkým o udržateľný rozvoj, a vlastne im ide o to, lebo im tam prichádzajú utečenci, čo je znakom toho, že v tých krajinách pôvodu je nerozhodný rozvoj. Ďalej si musíme uvedomiť, že čo sa týka klimatických zmien, Líbia s tým tiež má problém, je tam nedostatok vody, majú problémy s rozširovaním púští, A myslím si, že je tam určitá možnosť spolu s nimi dosiahnuť regionálne synergie. Na záver dovolte, aby som povedala, že je dôležité, aby naše členské štáty, a toto je veľmi dôležité, aby tam bol prístup vízovým systémom, čo je pre nich veľmi zložité, a na to samozrejme dobré dôvody, niektoré členské štáty nechcú, nechcú zjednodušiť a majú na to svoje dôvody. Bombing, the... Poznáte tie prípady lokrby, bomby na diskotékach a tak ďalej. No, ale čo týka toho uľahčenia, zjednodušenia, ten súčasný šengenský systém, ktorý sa tam môže uplatňovať, tak je možné, aby to rýchlo začalo fungovať. Toto je veľmi dôležité, podľa môjho názoru. A je to jedna z ťažkostí, ktoré musíme riešiť. Bolo mi ľúto, že naša kolegyňa Sofia Alfano poprvom neodišla z Líbie. To je škoda, skutočne. Myslím si, že mohlo sa reagovať ináč. Podľa to bolo od nej veľmi nekorektné ako poslanky nášho parlamentu, členka nášho výboru, podľa mňa nereagovala správnym spôsobom. Dôležité je okamžite vyslať signál Ashton a Rade. Rokovania sa dostávali do záverečného štádia a myslím si, že by bolo veľmi dôležité, aby sme čo najskôr prišli s určitým uznesením, kde boli odporúčania pre rokovania. Samozrejme, potom musíme to sledovať. Zapojenie, to je to kľúčové heslo a nie nebyť zapojený. Ďakujem pekne, pani Gomeš. A teraz dostane slovo pani Jakolíno. Pane Jakolíno, ďakujem pekne. Pán predseda, ja som, tiež, ja som bol tiež členom delegácie, bol som tam spolu s pánom Panceri a s pani Gomes. Zúčastnil som sa viacerých stretnutí na vysokej úrovni. A musím povedať, že predovšetkým posledný deň bol veľmi užitočný a vlastne už aj predtým sa nám podarilo získať poznatky a presvedčiť sa o situácii. Dôležité je to, že nikto sa nebránil e, ani otázkam, ľudskoprávnym otázkam, ktoré sme otvárali, čo je veľmi dobré. Dôležité je to, aby Líbia čo najrýchlejšie pristúpila k dohovoru OSN o ľudských právach. Aspoň teda postupne. Musíme povedať, že Líbia musí vykonať viac práce ako ostatné štáty Magrebu to znamená, že je pred nimi dlhá cesta k západoeurópskym štandardom. Samozrejme, to všetko musí byť ešte prepojené s určitými inštitúciami. Niečo z toho bolo už zrealizované a sú tu veľké plány, ktoré sa majú v hlavnej dobe zrealizovať. To znamená, že by sa tieto skutočnosti mali zohľadniť v záverečnej etape rokovaní a parlament chce byť zapojený do procesu rokovania. Ja môžem podporiť to, čo povedali predrečníci v súvislosti o stredomorskou dimenziou. Je tu dôležité združenie, dôležité prepojenie medzi EÚ a štátmi v južnom, v južnej oblasti Stredozemného mora. Sú tu isté oblasti, ktoré je nutné zohľadniť Musíme si uvedomiť, že aj napríklad hranice, ako ich požadujú líbyské orgány, nemôžu byť akceptované v plnej miere. Neustále sa poukazuje na dohodu s Talianskom, a teraz hovorím o migračných tokoch. Zároveň sa hovorí o tom, že Určitá migrácia je potrebná, súvisí s, pod, s požiadavkami na trhu práce. V každom prípade je dôležité, aby sa obnovili rokovania s Líbiou. A vieme, že neustále sú tam isté problémy v oblasti boja proti terorizmu, obchodovania s ľuďmi a drogami. Ak by sme mali taký dohovor, mohli by sme lepšie pracovať Nadviažem ešte na to, čo povedal pán Panceri a pani Gomeš, čo sa týka uznesenia alebo odporúčania parlamentu pre radu. To by určite bolo dobré a pevne veríme, že takáto dohoda sa podarí, takto dohoda sa podarí od, od, v tom dobe. Teraz má slovo pán Arlaky. Ďakujem pekne, pán predseda. Najprv by som chcel pogratulovať pánovi Pancerimu a našej delegácii, ktorá navštívila Líbiu spolene dosiahli skutočne značné úspechy v mnohých oblastiach a musíme im byť skutočne vďační, lebo oni ukázali, čo vlastne tento parlament môže spraviť v oblasti externej politiky EÚ. Je tu iniciatíva, je tu dialog s dôležitým štátom ako Líbiou Líbia je dôležitá pre EÚ, ako aj pre niektoré členské štáty. No, vidíme, že táto metóda dialógu a spolupráce funguje veľmi dobre. Vzťahy medzi EÚ a Líbiou sú výborným príkladom toho, čo dokáže EÚ dosiahnuť, ak koná podľa svojich vlastných pravidel a keď neopakujú a sneriete sa americkým príkladom plných chýb. Vieme, že Líbia v minulosti bola označená ako súčasťom, súčasťou ríše zla. Európa nezdiela tento názor. Vieme, že Líbia má svoje problémy, dokonca tam bola podpora terorizmu, bola tam snaha vyvíjať zbranie masového, eh, masového ničenia, ale nakoniec eh, Líbia akceptovala odlišný európsky prístup a zastavila túto ten, tie sklony k terorizmu a k medzinárodnému násiliu. Toto je podľa mňa obrovský úspech eh, medzinárodného spoločenstva a pro všetkým európskej metódy. Ak by sa Európa riadila týmto príkladom, v iných štátoch ako je Irán, som pevne presvedčený, že mier by sa podarilo posilniť. Takže toto je dôvod, prečo by sme mali pokračovať v práci týmto smerom. aj keď na nešťastie komisia a rada nepodporujú vždy túto cestu, ale našťastie tento systém je dostatočne komplexný, je tam parlament, ktorý má svoju vlastnú zodpovednosť a takto sa otvárajú ďalšie možnosti v oblasti externej politiky. Vzťahy s Líbiou boli úspechom pre Prodyho komisiu oni zvolili veľmi prospešný prístup. Bol to, bol sa zlom s tým, s tým predchádzajúcim prístupom. Čo sa týka Talianska a vzťahov s Líbiou, pre nás je to veľmi zaujímavý štát. Je to v podstate v súlade s európskym prístupom. A v Taliansku je určitá kontinuita medzi centristickou lavicovou a centristickou pravicovou vládou, takže začal s tým Prody, pokračuje v tom terajšia vláda a takto sa podarilo dosiahnuť veľmi pozitívne výsledky v oblasti migrácie, v oblasti energetiky a toto je veľmi dôležité aj pre ľudskoprávne otázky v Líbii. Sankcie a iba kritizovanie Líbie to vôbec nepomáha. Jediná metóda, ktorou je možné postupovať, je tá naša metóda a mali by sme byť toho vedomí, mali by sme byť na to hrdí, Obviňovať Líbiu zo všeličoho nám nepomôže. Ak chceme podporovať ľudské práva a demokraciu, občianskú, spoloč- občianskú spoločnosť v Líbii, musíme v tomto prístupe pokračovať a nesmieme ísť cestou sankcií a hrozieb. Tento príklad vzťahov EÚ-Líbia je dôkazom toho, že Iný prístup by viedol iba k napätiu a k medzinárodnému násiliu. Podľa mňa je dôležité podporiť náš prístup. My sme mali ukázať líderstvo a pevne verím, že parlament môže využiť ďalšie nástroje, okrem tých doterajších dohôd, ktoré tu máme môžeme tu prísť s príkladom skutočnej európskej zahraničnej politiky. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, pán Arlaky. A teraz pán Lambsdorff. Ďakujem pekne, pán predseda. Mám zo pár otázok. Som skutočne prekvapený, a to pozdeným spôsobom, lebo ja som dostal eh, e-mail od pani Alfáno a to bolo úplne v protiklade s tým, čo som sa teraz dozvedel. Pevne verím, že táto, tento spôsob pôsobenia skutočne môžeme iba podporiť. No, mám tu pár otázok, pár pripomienok, ktoré by som tu chcel spomenúť. A čo má byť vlastne obsah tej rámcovej dohody, to je veľmi zásadné, tá definícia bude veľmi dôležitá. Ďalej si myslím, že pani Gomeš jasne naznačila, že Líbia je stále diktátorstvo, takže diktátorský režim, takže podľa toho musíme postupovať. Takže nemali sme nejaké veľké očakávania, musíme si iba krátko pripomenúť, ako prebiehali bilaterálne dohody medzi, medzi Líbiou a Švajčarskom, ako nás to ovplyvnilo, kde bol incident, ktorý súvisel s rodinou diktátora, bolo tam zastrašovanie, boli tam rukojemníci, a mm, samozrejme, Líbia je strategicky dôležitý štát, ale treba sa riadiť týmito skúsenostiami. A teraz ďalší bod, readmisia. Nemyslím si, že môže mať nejakú dohodu bez eh, readmisnej dohody. Líbia nie je tak povedať len exportérom ľudí, ale to tranzitný štát pre ľudí z oblasti subsárskej zóny, Na jednej strane sa cítim ako vo filmoch Buñuela. Hovoríme o tom, že chceme mať vzťahy s Kadáfim, chceme to mať nejakú rámcovú dohodu, čo by znamenalo významný krok vpred, ale keď hovoríme o miernom zlepšení vzťahov s Izraelom, tak zrazu sú tam prekážky, nevieme tam, je tam problém s vzájomným uznávaním farmaceutických štandardov. Takže spolupráca alebo e, Vzťahy áno, samozrejme. Dôležité je takto pristupovať k zložitým krajinám, ktoré sú aj diktatúrami. Mali by sme tam samozrejme, mali by samozrejme viac pôsobiť, ale pre všetkým v demokraciách, keď nežijeme tam spoločný, eh, spokojný s tou tam je. Dorf, la parola l'onorevole Vergiat. Oui, monsieur le président. Euh, Áno, ďakujem, pán predseda. Budem stručná, hovorí pani Veržiat. Chcem hovoriť o klíme, ktorá vládne v tomto výbore, pretože nemôžem byť spokojná s tým, čo hovoria moji kolegovia. Pristupujeme, ako keby sa nič nedialo k rámcovej dohode s Líbiou a pani Ana Gomez bola jediná, ktorá pripomenula, aká je situácia. Vieme, aké sú výzvy spojené s rokovaním s Talianskom, vieme o hrozbách, o rizikách, ktoré spočívajú na pleciach imigrantov a utečencov, pretože Líbia je krajinou, kde právo na azyl je najohrozenejšie je to typický príklad toho, čo sa nesmie stať, a síce privilegovať Európu pevnosť, eh, hospodárske výzvy, politické výzvy voči všetkým ostatným otázkam. Čiže ja nemôžem zostať ticho a správať sa, ako keby sa nič nedialo. Čiže všetko, čo bolo povedané predtým, pre mňa jednoducho nie je možné eh, mať dohodu, keď minimum demokracie a rešpektovanie ľudských práv nenapredujú a neverím prísľubom Líbie, tak ako povedal náš kolega Lansdor, vieme, za čo stoja tieto prísľuby. E, stačí svedectvo Švajčiarska, ktoré má dobrú pozíciu, aby teda odpovedalo na to, aké tieto prísľuby majú hodnotu. Ehm, Ďakujeme. A teraz zástupca komisie. Zástupca komisie, nech sa páči. Eh, bonjour, bonjour. Dobrý deň. Môžem len zopakovať pred týmto zhromaždením to, že teda najskôr ďakujem za slovo. Po druhé vám chcem povedať, že samozrejme komisia je k dispozícii a sleduje politiku, ktorú definuje Rada EÚ, čiže zaangažovanosť voči Líbii, od, eh, ktorá tu je už viacero rokov. Už dlho podporujeme túto politiku zaangažovanosti, preto, lebo si myslíme, že sú tu vzájomné záujmy, teda medzi Libiou a Európskou úniou a politika zaangažovanosti je najlepším spôsobom, ako zlepšiť situáciu v politickej, ekonomickej a sociálnej oblasti v tejto krajine. Táto politika musí rešpektovať samozrejme hodnoty EÚ. A chcel by som tiež povedať, že Komisia je ochotná príjmať aj rizika, aby presadzovala záujmy EÚ, či už ide o implementáciu plánu Benghazi, eh, humanitárne eh, riešenia, ktoré sú naliehavého charakteru, alebo podpis nedávny podpis spoločného komunike v oblasti spolupráce v imigrácii. Dokázali sme eh, vôľu mať takúto konštruktívnu zaangažovanosť voči partnerovi, ktorý je samozrejme komplikovaný. Pokiaľ ide o rokovací proces, teda o, rámcové, o rámcovú dohodu, tak dnes vám môžem povedať, že pozajtra bude ďalšie kolo v Tripolise a že je ešte veľmi predčasné teraz e, anticipovať, e, ako dopadnú tieto rokovania, ktoré, ako viete, sú ťažké v niektorých bodoch, napríklad v obchodných otázkach a v otázkach imigrácie a ochrany práv utečencov. Komisia je samozrejme k dispozícii, aby vám podala správu o budúcom kole rokovania hneď ako si to e, parlament bude želať, alebo po našom návrate z Tripolisu, teda na budúci týždeň, ako sme to povedali, ako sme to robili aj doteraz. Ďakujem pekne. Bene, lascerei la parola ai due relatori. Ďakujem a teraz zase slovo obom spravodajcom pani Gomeš a pán Panceri, aby to uzavreli. Ďakujem, pán predseda. Súhlasím s kolegami. Áno, naozaj sme v fáze sme v kontakte s diktatúrou a je to diktatúra v našom susedstve a treba s ňou komunikovať, aby sme minimalizovali dopad strašných politík, ktoré prijali niektoré e, krajiny, pokiaľ, členské krajiny, pokiaľ ide o migráciu. Prítomnosť UNHCR, agentúr a naša nám vlastne dáva možnosť chrániť tisícky ľudí v zlej situácii, okrem utečencov a e, imigrantov. Už ich situácia Libíci hovoria o tzv. hostujúcich prac, pracovníkoch, gastarbajteroch. Je tam naša vlastná prítomnosť organizácie. Určite budeme zohrávať úlohu v získavaní informácií a či sa vám to páči alebo nie. Niektoré členské krajiny sú tam za veľmi zlých podmienok, takže musíme to ohraničiť, kontrolovať. A okrem toho, čo som videla, naozaj sú tu e, znaky určitého otvárania. Nemyslím si zo strany režimu, ale občianská spoločnosť. Musíme toto otváranie e, naďalej podporovať vytváranie kapacít, takže ja som presvedčená, prepačte, poviem to, nejde len o komunikáciu s krajinami, ktoré sú dokonalé, pokiaľ ide o ľudské práva. Takže som presvedčená, že My naozaj máme právomoc kontrolovať. Líbicom sme povedali, že bez nás dohoda možná nie a môžeme naozaj veci zmeniť. Nuž a, a môžeme bojovať za pozitívnejší vývoj v Líbii. Ja som o tom presvedčená. Pán Panceri, nech sa páči. Áno, len veľmi stručne chcel by som ukludniť niektorých kolegov, že totiž z našej strany nie sme určite naivní, my naozaj vieme. Vieme, aká je situácia s líbyskými úradmi. A už som svojom úvode sa myslím hovoril, že vieme, že Líbia sa, sa ne, správa príliš racionálne ale sú tu určité alternatívy. Myslím, že treba sledovať našu líniu, čo najotvorenejšie vzťahy s touto krajinou, posilňovať politický dialog a zároveň uplatňovať naše podmienky, ktoré sú jasné a ktoré tu pripomenula Anna Gomeš. Myslím si, že tým, že sa odvrátime od Líbie, nevyriešime problém tečencov. Možno tým uľahčíme svojmu svedomiu, ale neurobíme to, čo je povinnosť Európskeho parlamentu a jeho poslancov. Možno potrebujeme trochu viac odvahy a nadšenia aj pre spoluprácu s Európskym parlamentom, čo je vlastne vec, ktorá často absentuje a ktorú tu musíme opakovať. Závery sú, myslím, veľmi jasné. Myslíme si, že je užitočné sformulovať odporúčania pre radu, aby v rámcovej dohode boli všetky dôležité prvky. Podľa nás je dôležité dosiahnuť rámcovú dohodu za podmienky, že tu budú tie veci, ktoré sme sa snažili presadiť. Ďakujeme za tieto vystúpenia. Môžeme asi diskusiu považovať za uzavretú. Keď sme si teraz e, vypočuli názory všetkých kolegov a Môžeme teda vytvoriť odporúčania, aby tá rámcová dohoda s Líbiou aby sa podpísala e, v decembri, aby tu bola dostatočná kritika a jednotlivé spomínané prvky. Ďakujem a teraz veľmi krátka prestávka predtým, než budeme pokračovať o 18.00 eh, s vypočutím komisára Fileho. Mr. President, I have a question. Is that true that Mr. Fuley is at the moment conducting eh, Otázka, pán predseda. Je pravdou, že pán Füle má teraz k týmto otázkam eh, pre tlačovú konferenciu? Non so, eh, non ho idea di che cosa stia facendo. Neviem, ja vôbec neviem, čo teraz robí pán komisár. Väčšinou chodí na čas. Má to byť o 18. Zistíme to. Herr Präsident, ich habe da noch eine Frage. A v tom prípade mám otázku. Keď to, čo nám výboru chce povedať, najprv e, povie tlači, tak ja môžem ísť teraz kľudne do kancelárie a pracovať. Takéto niečo predsa nemôžeme ak- akceptovať. Prosím, pri e, slovách uvítania toto zdôraznite. Áno, áno, áno. Ak sa ukáže, že je to tak, tak to urobíme. Prego, onorevole Vigo. Well, I agree that uh, maybe if the same issues sú, ak tie veci už sú zverejňované médiá a my to nevieme, tak som presvedčený, že nám možno povie viac než médiám. Takže povedal by som, že ak naše stretnutie je o 6, ak nebudeme vedieť pred šestou, čo je obsahom tlačovky, možno, že by sme sa mohli spýtať pána komisára, či bola tlačová konferencia, ak áno, aký bol jej, aká bola jej téma. Nemyslím si, že by sme z toho mohli urobiť veľký problém. Mm, va bene, allora ho avuto conferma che effettivamente il eh, commissario Füle <clears throat> dopo... Bolo mi tu potvrdené, že pán komisár Füle po zasadnutí kolegia komisie mal tlačovú konferenciu k tejto otázke a ak príde sem, keď príde sem, tak sa ho spýtame. Aby nám teda povedal, čo vlastne povedal tlači. A to teda skôr, teda predtým, než, že tak urobil predtým, než rokoval s inštitúciami, teda s nami. Bene colleghi, possiamo iniziare la nostra riunione. Il commissario... Kolegovia, pokračujeme teda v zasadnutí. Pán komisár eh, Füle je už tu s nami. Len 4 minúty mešká, takže to je naozaj výnimka, pretože väčšinou je výnimočne presný, mimoriadne presný. podobne ako v Homerovej Odiseji. Ako hrdina, eh, hlavný hrdina upadá do spánku, ale to tu nie je ten prípad. Dnes nám pán komisár bude hovoriť o budúcich eh, kandidátoch na členstvo, o rozhodnutiach. Komisia v tejto súvislosti prijala rozhodnutia a to všetko otvára nové perspektívy, takže mm, rokovania s Chorvátskom, i uzavretie týchto rokovaní je už v dohľade. Ďalšie krajiny e, by možno mohli začať rokovať. To sú e, rôzne prognózy, ku ktorým nám teraz povie niečo pán komisár. A my vieme, že pán komisár bol vždy veľmi otvorený v prezentácii týchto vývojových tendencií a chcem poukázať na to, že v tých niekoľkých minútach medzi týmto vypočutím a predošlým bodom našich kolegov informovali o tom, že po zasadnutí kolegia ste dali tlačovú konferenciu, pravdepodobne práve k týmto témam, ale predtým, e, práve predtým, než ste hovorili o tom s nami, my sme mali byť prví, ktorí mali byť informovaní ako výbor pre zahraničné záležitosti. Nemáme samozrejme e, nič proti vašej e, povinnosti oznamovať. Je to vaša inštitucionálna úloha informovať o vašich eh, kompetenciách, v rámci vašich kompetencií, ale určití kolegovia tu v našom výbore práve tento aspekt eh, pomenovali. E Takže keď eh, v prípade takejto kritiky by som bol rád, keby ste sa k tomu vyjadrili. Takže teraz vaše prognózy. Much, Ďakujem, pán predseda, vážení poslanci. Toto je môj prvý balíček rozšírenia. Prečo to hovorím? Nuž, e, pretože e, budem mať potom možnosť e, zlepšiť sa, keď budem prezentovať ďalší balíček. Možno som tu mohol byť o 3 minúty skôr, aby som bol tu aj presne na čas. Nuž a Dúfam, že nebudem e, vystavený osobitným okolnostiam dnes. Mám na mysli stretnutie kolegia, ktoré nezačalo ráno, ale popoludní. A dúfam, že budem môž, môcť konať presne tak, ako ste navrhli, pán predseda, že totiž po e, ranných, e, rannom zasadnutí po radných zasadnutiach kolegia môj, môj, moje, moje kroky vedú vždy do parlamentu a potom k novinárom. Som si vedomý týchto, týchto okolností, osobitných e, okolností dnes. Som sa snažil upraviť bežný program a zaslal som text tohoto balíčka rozšírenia včera večer vám, členom, aby ste mali možnosť o, o, oboznámiť sa s tým, ale beriem veľmi vážne to, čo ste povedali. A ako členovia v e, tohto výboru veci vnímajú. Vážení poslanci, je mi osobitnou cťou, že dnes vám tu môžem prezentovať e, balíček rozšírenia na rok 2010. Rád by som s vami najprv zdieľal niektoré všeobecné úvahy k kľúčovým výzvam pre prístupový proces. Po druhé, potom sa dotknem dvoch stanovisk k Montenegru a Albánsku. A potom odprezentujem základe zistenia k ďalším kandidátským i potenciálne kandidátským krajinám. Prvý bod, kľúčové výzvy. Balíček e, je vlastne na konci každého roku, ale tentokrát je to rok, ktorý e, v oblasti rozšírenia dosiahol osobitné pokroky. Tiež to ukazuje, že na, e, z našich skúseností každý rok vychádzame, aby proces rozšírenia bol efektívnejší. Pričom základ tohoto rozšírenia je vždy rovnaký plný rešpekt kodaňských kritérií a obnového konsenzu z roku 2006, ďalej plný rešpekt záväzkov, ktorý my, Európska únia, sme urobili a plný rešpekt e, podmienenosti, ktorá sa vzťahuje na kandidátske krajiny. Toto je vyskúšaná a dobre overená metóda, mnohým krajinám, ktoré tu dnes e, sú zastúpené v EÚ, umožnila vstup, ale je tu určite priestor pre doladenie a zlepšenie a prispôsobenie rýchle sa vyvíjajúcej realite. E, pravidlá hry sa nemenia. Ich e, použitie však odzrkadluje poučenia z predošlých kôl rozšírenia Máme teraz otváracie i konečné benchmarky schválené členskými krajinami na základe konsenzu. Očakávame presvedčivý záznam o vývoji a plnenie benchmarkov práve, práve pokiaľ ide o súdnictvo predovšetkým a základné práva, známa kapitola 23. Úzko sledujeme implementáciu záväzkov, ako náhle e, sa predbežne uzavrú kapitoly, prostredníctvom eh, monitoringov, ktoré diskutujeme s členskými krajinami. Takisto eh, realizujeme analýzu eh, absorpčnej kapacity v kľúčových sektoroch. Keď som vám počas svojho vypočutia pri vymenovaní prehovoril, zdôraznil som význam poskytovania krajinám kandidujúcim o, členstvo v politickej možn- eh, podpore chcem vyjasniť, že politická pomoc eh, je, eh, a rigorózna podmienenosť sú dve strany tej istej mince. My sme zabezpečili, že proces je podporný a tiež rigorózny v svojou verifikáciou kritérií, kritérií, či boli teda splnené. Toto je východisko preto, aby sme si zachovali vieryhodnosť a to je vlastne leitmotív môjho funkčného obdobia komisára pre rozšírenie. Kým sa budem venovať konkrétne Albánsku a Čiernej hore, pán predseda, e, najprv k všeobecnému kontextu rozšírenia a k zameraniu na strategický materiál. Ekonomická kríza a jej dopady sú e, vlastne v centre záujmu všetkých nás. V takýchto časoch sa ľudia môžu pýtať, prečo vôbec ide, e, alebo prečo by malo byť rozšírenie dôležité. Už dôležité je preto, pretože posilňuje mier a stabilitu v Európe. Je v strategickom záujme EÚ, aby sme posúvali proces rozšírenia vpred na základe dohodnutých princípov a podmienok a obnovovaného konsenzu k rozšíreniu Proces rozšírenia nám pomáha lepšie dosiahnuť našu vlastnú politiku, naše politické ciele v množstve oblastí, ktoré sú kľúčové pre ekonomickú obnovu a udržateľný rast. Patrí sem vysporiadanie sa s ekonomickou krízou, podpora cieľov reformnej agendy 2020 a e, vytvárania bezpečných e, istých životných podmienok v EÚ je to o našej váhe takisto na svetovej scéne. A práve v týchto súvislostiach ekonomickej globálnej recesie, e, kde možno povedať, že intenzifikácia ekonomického dialogu a užšie ekonomické integračné vzťahy s krajinami v susedstve, krajinami rozšírenia, to, to všetko nám umožní e, zanechať krízu za nami a umožní nám zamerať sa e, na zlepšenie konkurencieschopnosti a vytváranie pracovných miest. Politika rozšírenia EÚ e umožňuje vysporiadať sa s výzvami e, a rôznymi posunmi v multipolárnom svete, v ktorom nadalej musíme ukazovať svoje hodnoty a záujmy aj mimo svojich hraníc. Únia, ktorá spolupracuje so svojimi bývalými rivalmi, zatiaľ čo súčasne e, dodržuje najvyššie štandardy ľudských práv, kde je potrebná magnetická meká sila, potrebná na tvárnenie sveta okolo nás. Naša politika rozšírenia ukazuje, ako môžeme tieto vážne výzvy e, pred našimi dverami, tak povediac, zmeniť na príležitosti. Príležitosti pre bezpečnejšiu a prosperujúcejšiu Európu. Za posledný rok sme videli výrazný pokrok e, naprieč e, Európou a krajinami, e, ktoré kandidujú o členstvo smerom k Európskej únii. Napríklad uvoľnenie vízového, zvoľnenie vízového režimu, ďalej ústavné reformy a tak ďalej. To všetko nám ukazuje, že rozširovanie je efektívnou politikou. Ak chceme byť úspešní, Politika rozšírenia EÚ musí aj naďalej byť, byť vieryhodná. Vieryhodnosť je však dvojsmerná cesta. Členské krajiny, ich vieryhodnosť v procese rozšírenia, nuž pre ne to znamená rigoróznu podmienenosť smerom e, k uchádzačom. Znamená to, že odporúčanie, aby kandidátska krajina vstúpila do EÚ, prichádza až vtedy, keď je krajina 100% pripravená pre kandidátske a potenciálne kandidátske krajiny je vieryhodnosť zasa témou, ktorá hovorí o uchopiteľných, dos, dostupných európskych perspektívach. Mali by sme im dať skutočný rámec, v rámci ktorého môžu dosiahnuť skutočnú zmenu, skutočné reformy a skutočné výsledky. Pokiaľ ide o dané krajiny, vyjednávania o vstupe e, nejde, e, neznamenajú len vyplňanie dotazníkov a zaškrtávanie okienok krajiny musia e, vytvárať e, záznamy o vieryhodných reformách a ich implementácii. Následkom je, že my sa musíme postarať o to, aby žiadna krajina nevstúpila do EÚ predtým, než je 100% pripravená tak urobiť. Takisto sa musíme postarať o to, aby Európska únia bola 100% pripravená predtým, než sa rozšíri o nové krajiny. Vstup do platnosti Lisabonskej zmluvy je rozhodujúcim prvkom v e, európskej kapacite, kapacite EÚ pri rozširovaní. Tým, že odstránime e, inštitucionálne prekážky, znamená to, že Európska únia môže pokračovať v programe rozšírenia, zatiaľ čo e, udrží tempo európskej integrácie. 100% pripravenosť pomôže dosiahnuť ďalší dôležitý element procesu rozšírenia podpor občanov Európskej únie na únii na jednej strane a tiež v kandidátskych krajinách na strane druhej. Príprava na rozšírenie prináša pozitívne výsledky nielen pre politický establishment, ale aj občanom. Stratégia na rok 2010 zdôrazňuje priority reformy verejnej správy, súdnictva, tiež boj proti organizovanému zločinu a korupcii. Len dobre zakotvené e, výsledky a záznamy o nich v týchto oblastiach môžu znamenať, že reformy prinesú aj zmeny a úžitok spoločnosti. Takisto to e, odstráni potrebu pre Európsku úniu zvažovať e, nové kooperačné a verifikačné mechanizmy po vstupe Samozrejme sú tu aj ďalšie oblasti, ktoré e, si zaslúžia našu pozornosť. Zopár uvediem. Sloboda slova, sloboda médií zostáva obavou alebo zdrojom obav v mnohých krajinách. Pokrok v týchto oblastiach je zásadný. Úzko to budeme kontrolovať zo strany komisie. B bilaterálne otázky, ktoré sa musia vyriešiť zo strany zaangažovaných strán a to v rámci duchu susedstva a tým, že budeme mať na mysli alebo na zreteli všetky záujmy EÚ tieto témy, by nemali zastaviť proces prístupu. Nastal čas, aby regióny prekonali dedičstvo konfliktov z minulosti, musia budovať na pozitívnych skúsenostiach a snažiť sa o zmierenie poce. Regionálna spolupráca je zásadným prvkom pre stabilizačný asociačný proces. Nemalo by to byť podkopané rozdielmi, rozdielmi názormi na Kosovo, D, liberalizácia víz. Značný pokrok sa urobil aj v tejto oblasti vízové povinnosti pre občanov z bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónska, Čiernej hory a Srbska boli zrušené. A včera sme sa Včera bolo dohodnuté, že vízové požiadavky budú zrušené aj pre Bosnu, Hercegovinu a Albánsko. E, s Kosovom začneme dialog o liberalizácii víz už v krátkom čase. Ďalšia snaha je potrebná, aby sme zabezpečili kontinuálnu implementáciu série podmienok e, jednotlivých krajín aj po liberalizácii vízového režimu. Teraz sa dostávam k stanoviskám k Čiernej hore a Albánsku. Pán e, predseda, vážení poslanci, ako som povedal, komisia práve prijala stanovisko k Albánsku a Čiernej hore. Komisia odporúča prístupové rokovania, ktoré by sa mali otvoriť s Čiernou horou a Albánskom, keď tieto krajiny dosiahnu uspokojivý stupeň e, súladu s kritériami na členstvo. Zvlášť musia splniť kľúčové priority, ktoré sú stanovené v našom stanovisku. Urobili sme veľmi dôkladnú analýzu, analyzovali sme každú z krajín na základe ich vla- jej vlastných zásluh a dohodli sme sa, že je tu kľúčový rozdiel medzi týmito dvomi krajinami. Splnenie kodanských politických kritérií je rozhodujúci pre odporúčanie, či otvoriť prístupové rokovania. Zatiaľ, čo obe krajiny urobili pokrok, ešte stále sú otvorené otázky, ktoré sa musia vyriešiť predtým, ako otvoríme prístupové rokovania. Zvlášť ide o právny štát. Stanovisko k, či, k Čiernej hore uznáva dosiahnutý pokrok v politických kritériách. Ide o vytvorenie právneho inštitucionálneho rámca v súlade s normami EÚ. Parlament funguje bežným spôsobom, je tu konštruktívny dialog medzi politickými stranami. Krajina zohráva politickú regionálnu úlohu a vzťahy medzi etnikami sú dobré. Ako uznanie e, úspechov my odporúčame, aby štatút kandidátskej krajiny, e, aby teda Čierna hora dostala štatút kandidátskej krajiny, vzhľadom na to, že pokrok by mal viesť k matateľným výsledkom na ceste k členstvu. Albánsko tiež urobilo pokrok v politických kritériách. Krajina podobne zohráva pozitívnu úlohu v regionálnych vzťahoch. Avšak pozitívne výsledky boli e, zabrzdené určitými faktormi. Ide o spochybnenie stability vlastných inštitúcií, Situácia vedie k serióznym problémom, ide o správne fungovanie parlamentu a zablokovali sa kľúčové reformy. Toto je vážna prekážka k splneniu kodaňských politických kritérií. Nenavrhnutie kandidátskeho štatútu pre Albánsko je v súlade s našimi politickými cieľmi. Už rok Európska únia a ja chválim e, snahu Európskeho parlamentu v tejto oblasti. Vydalo jasné posolstvo všetkým politickým stranám, všetkým politickým stranám, či už sú vo vláde alebo v opozícii, aby sa ukázala zodpovednosť, aby sa našli riešenia pre zablokovanú situáciu v súlade s našim prístupom založeným na kredibilite. Definujeme presné priority v našom stanovisku a každá z týchto krajín má jasné usmernenia, ktoré treba splniť. Budeme analyzovať dosiahnutý pokrok v kľúčových prioritách v roku 2011 v rámci teda tohto e, balíčka rozšírenia na základe zásluh. Každá z krajín sa rozhodne, aká, akou rýchlosťou sa chce uberať po tejto ceste. No a teraz budem hovoriť o ostatných kandidátskych a potenciálne kandidátskych krajinách s Chorvátskom. Rokovania o prístupe dosiahli záverečnú fázu. Dovolte mi zdôrazniť, že plná spolupráca s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu zostáva požiadavkou pre pokrok Chorvátska v prístupovom procese v súlade s rámcom pre rokovanie. Komisia je toho názoru, že rokovania by sa mali uzatvoriť s Chorvátskom, keď Chorvátsko splní všetky zostávajúce benchmarky, zvlášť v oblasti um, justície a základných práv. Implementácia a uh, teda dodržiavanie pravidel je zásadné Musia tu byť verifikačné mechanizmy, e, ktoré budeme zvažovať teda po prístupe, o tom som už hovoril. Berieme do úvahy a vezmeme do úvahy pokrok Chorvátska v kapitole 23 v e, prvom štvrť roku 2011. Kvalita a e, dôveryhodnosť výsledkov v prístupovom procese Chorvátska sú zásadné pre celý región. Turecko. Turecko pokračuje vo svojom politickom procese reformiem, zvlášť ide o reformu ústavy. Sú potrebné ďalšie výsledky, pokiaľ ide o základné práva, demokratické otvorenie a zaangažovanosť všetkých aktérov v reformnom procese. Zvlášť ide o, o slobodu slova, ktorá sa musí zabezpečiť aj v praxi. Tým, že budeme pokračovať v plnení benchmarkov a tiež e, požiadavkách, ktoré sú špecifikované v rokovacom rámci, Turecko urýchli e, rokovania a ich tempo. Teraz je naliehavé, to mi dovolte zdôrazniť, aby Turecko splnilo svoje povinnosti plnej nediskriminačnej implementácie dodatkového protokolu k, e, k dohovoru o k asociačnej dohode. Ak nebude pokrok v týchto otázkach, komisia odporúčia Európska únia, aby Európska únia zachovala svoje opatrenia z roku 2006 a to bude mať pokračujúci efekt na celkový pokrok rokovaní. Pokiaľ ide o otázku Cypru, E, grécky cyperčania a tureckí e, cyperčania pokračujú v, rokovaniach, v rokovaniach e, pod zaštitou OSN a vyzývam obe strany, aby posilnili svoju snahu a aby um, tie riešenia viedli k, k uspokojivým záverom a to čo najskôr. A tiež opakujem výzvu smerom k Turecko, aby prispelo konkrétne ku komplexnej dohode a vyriešeniu cyperskej otázky. Island. Prístupový proces Islandu bol zahájený, rokovania o prístupe boli otvorené na, v júli 2010. Screening e, legislatívy Islandu by mal začať budúci týždeň. Prvé kapitoly by sa mohli otvoriť ešte do mm, letných prázdnin a Island bude musieť riešiť existujúce povinnosti ako tie, ktoré boli identifikované v rámci EFTA a dozorného orgánu e, v rámci jednotného hospodárskeho priestoru Značná snaha je potrebná, aby sa zabezpečilo to, že občania na Islande budú primerane informovaní o tom, čo znamená členstvo v Európskej únii. Bývalá Juhoslavská republika Macedónsko pokračuje, úspešne plní politické kritériá. Ďalší pokrok sa dosiahol v kľúčových oblastiach reforiem, hoci to tempo nebolo rovnaké. Ešte stále je potrebná snaha, zvlášť pokiaľ ide o justi- reformu justície a reformu verejnej správy. Komisia zdôrazňuje svoje odporúčanie, že rokovania pre prístup do Európskej únie by sa mali otvoriť aj s bývalou uh, republikou Macedónskom. Ako to bolo jednohlasne rozhodnuté zo strany členských uh, krajín, aby sa teda začali rokovania, musí byť vyrokované vzájomne akceptovateľné e, riešenie e, v týchto menovaných oblastiach. Srbsko. V oktobri 2010 e, Rada pozval, vyzvala komisiu, aby predložila svoje stanovisko k Srbsku. Krajina pokračuje v implementácii svojich politických reforiem a buduje aj implementáciu, pokiaľ ide o dočasnú dohodu. Ale e, sú potrebné ešte ďalšie snahy, pokiaľ ide o reformu e, súdnictva, takisto aj verejnej správy a takisto aj pokiaľ ide o boj proti organizovanému zločinu a korupcii. Srbsko naďalej pokračuje vo svojej spolupráci e, s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Jugosláviu. Ale zostávajú ešte dvaja utečenci ICTI E, ktorí neboli e, odovzdaní e, tribunáli, tribunálu pardon, a plná spolupráca s tribunálom je naďalej medzinárodnou povinnosťou Srbska. Srbsko musí preukázať konštruktívny prístup k účasti Kosova v regionálnom obchode a spolupráci. Spolupráca musí byť posilnená s misiou EULEX právny štát, pokiaľ ide o sever Kosova. Ďalej Bosna-Hercegovina po oktobrových eh, parlamentných voľbách Bosna a Hercegovina urgentne potrebuje urychliť reformy. Bosna a Hercegovina najmä potrebuje zladiť eh, svoju ústavu s Európskym dohovorom o ľudských právach a takisto vylepšiť efektívnosť a fungovanie svojich inštitúcií. Krajina musí byť eh, schopná prijať, implementovať aj vymáhať zákony a pravidla Európskej únie. Pokiaľ ide o medzinárodné povinnosti, je veľmi dôležité aj naďalej, aby e, Bosna a Hercegovina e, pokročila, pokiaľ ide o splňanie cieľov a podmienok, ktoré boli e, vytýčené, pokiaľ ide o uzatvorenie úradu vysokého predstaviteľa. Po prijatí uznesenia alebo rezolúcie valného zhromaždenia OSN. Európska únia bude podporovať dialog medzi e, Belhradom a Prištinou, e, aby podporila e, spoluprácu, dosiahla pokrok na ceste k EÚ a vylepšila životy ľudí. Je to dôležitá príležitosť nielen pre naše bilaterálne vzťahy, ale, alebo pre ich bilaterálne vzťahy, pardon, ale takisto aj pre región a regionálnu spoluprácu ako takú. Ďalej Kosovo. Tam výrazne pokročil proces decentralizácie, spolupráca s Eulexom sa zintenzívnila. Ale naďalej zostávajú veľké problémy, veľké výzvy, pokiaľ ide o e, fungovanie právneho štátu, vrátanie verejnej správy a súdnictva. Viac snahy musí byť e, vykonané, pokiaľ ide o boj proti korupcii, organizovanému zločinu a praniu špinavých peňazí. Dialóg a uzmierenie medzi komunitami a ochrana a integrácia menšín, najmä pokiaľ ide o kosovských Srbov, sú naďalej problematickými oblastiami. A zložitá situácia zostáva aj v oblasti Severného Kosova. Orgány musia e, zabezpečiť konštruktívny prístup, pokiaľ ide o účasť Kosova v, vo fórach regionálnej spolupráce, tak aby e, Kosovo mohlo udržať krok s vývojom v regióne. Záver. E, pán predseda, eh, poslanky a poslanci. Na záver by som chcel povedať, že súčasný proces rozširovania EÚ eh, poskytuje veľký potenciál, alebo ponúka veľký potenciál e, riešiť spoločné globálne výzvy, ktorým, ktorým čelíme. Pokiaľ chceme tento plný potenciál, alebo tento potenciál plne využiť, potrebujeme zabezpečiť dôveryhodnosť a kontinuitu tohto procesu. Nemôžeme si dovoliť ten dynamický moment stratiť. Toto sú hlavné E, odkazy alebo hlavné mm, body rozširovania, balíčka rozširovania roku 2010. E, predtým, než vám tento balíček odporučím, chcem vám e, niečo povedať o našej spoločnej práci. Odhodlanie EÚ, pokiaľ ide o tento proces rozšírenia, odekadluje moje presvedčenie, takisto aj presvedčenie členských štátov a myslím si aj tohto parlamentu, že teda je rozširovanie v našom vzájomnom záujme o spoločnom záujme. Vo februári, e, keď som tu e, bol na verejnom vypočutí, som slúbil, že budem udržiavať s vami blízke kontakty. Dúfam, že boli pozitívne takisto pre vás, ako aj e, pre mňa. Naozaj na tomto výbore sú veľké skúsenosti s procesom rozširovania aj s jeho chápaním. Pán predseda, som presvedčený, že naďalej budeme spoločne pracovať na prospech EÚ a krajín, ktoré chcú vstúpiť do EÚ. Za posledný rok sme zaznamenali snahu, veľkú snahu, e, pokiaľ ide o tieto krajiny, a ktoré chcú vstúpiť do EÚ, hoci časy sú ťažké, takže pokrok bol dosiahnutý, ale výzvy ďalej zostávajú tiež e, veľké. Tieto krajiny sa slúžia e, našu plnú podporu, moju určite, a som presvedčený, dostanú aj vašu. Ďakujem. Sario, eh, abbiamo una nutrita... Ďakujem pekne, pán komisár. Máme E, na zozname veľa prihlásených e, rečníkov, aby sme to všetko stihli, aby sme prebrali všetky dôležité témy. Najprv vystúpia spravodajcovia z jednotlivých, e, teda prednotlivé krajiny. Každý dostane 2,5 minúty a potom prejdeme na zvyšných rečníkov, koordinátorov a tak ďalej. Takže ako prvá vystúpi pani Van Rojten, respektíve ešte pred ňou e, pán Salafranka miesto nie, Tak, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pán komisár, ďakujem, že ste opäť medzi nás prišli. Myslím, že e, nemali by sme byť príliš nároční na pána a komisára nejako zneužívať to, že k nám e, prišiel. Myslím si, že naozaj veľmi dobre spolupracuje s našim výborom. Nakoniec v médiách e, spomenul rozhodnutie e, komisie, čo myslím si nie je, nie nejaké mimoriadne problematické, ale nemali by sme po ňom chcieť veci, ktoré nerobia ani iní komisári, nemá to zmysel, takže, takže to chcem povedať na úvod. Pani mm, e, Van der Reuten tu nie je a preto vystúpim v jej mene. Pred 5 rokmi E, sa e, začali rozvíjať naše vzťahy s Tureckom, pokiaľ ide o vstup, o rozširovanie a samozrejme v tomto procese boli aj pozitívne aj negatívne e, javy, napríklad pozitívny jav, zlepšovanie Eh, ľudských eh, práv, situácie ľudskoprávnej eh, v Turecku, všelijaké reformy tam prebehli, to všetko je v poriadku, ale zostávajú aj veľké problémy, ktoré treba riešiť. Ja myslím, že teraz sme sa dostali práve v tomto procese na taký kritický bod. Z 33 kapitol, kapitol bolo otvorených iba 13. Ja sa chcem spýtať, pán komisár, do akej miery, ak chceme teda trošku preklenúť tento skoro až mŕtvý bod, E, keď už 5 rokov dozadu e, sa začali e, tieto prístupové rokovania, ale šíva 13 kapitol opakujem otvorených, takže do akej miery, moja otázka, je rozhodujúca téma v tejto oblasti otázka Severného Cypru. Do akej miery práve tá by pomohla odblokovať celé tieto prístupové rokovanie, nakoľko je cyperský problém vlastne blokujúci momentom v celých týchto rokovaniach. To je prvá otázka. Druhá otázka. Aký dopad na tieto prístupové rokovania s Tureckom má e, politika, ktorú má Turecko, pokiaľ ide o vzťahy s Arménskom. Tam boli isté pozitívne kroky minulý rok, e, aj keď neboli možno ratifikované e, tie protokoly, ktoré s tým súvisia. A takisto je tu stanovisko Turecka voči, voči Iránu na eh, Bezpečnostnej rade OSN, trošku nám chýba podpora z ich strany, takže ako by sme, ako by sme mm, vyhodnotili, vyhodnotili eh, tento, eh, tento vzťah týchto problémov s prístupovými rokovaniami Turecka. Ďakujem. Grazie onorevole Salafranca, onorevole Svoboda, relatore. Ďakujem. Pán Salafranca, pán Svoboda, spravodajca za Chorvátstvo. pol minúty, prosím. Pán komisár, ďakujem pekne za správu a ďakujem za informáciu, ktorú sme dostali vopred, čo je užitočné. Ja si myslím, že všeobecne správa je veľmi vyvážená a ide správnym smerom a poukazuje na hlavné problémy. Čo sa týka Chorvátska, vy ste zdôraznili, že je to konečná fáza. Je tu určitá kritika v Chorvátsku v súčasnosti, ešte pred tlačovou konferenciou, že neexistuje dátum, ale ja si myslím, že je celkom jasné, že chceme to čo najskôr. Je to veľmi jasné, že by bolo veľmi dobré mať finalizáciu rokovaní v prvom pol roku budúceho roka, ale je to na Chorvátsku teraz, aby urobili čo najviac z toho, čo musia urobiť. A k veciam, ktoré ste zdôraznili, k otázke súdnej reformy boja proti korupcii a spolupráce s ICTY. Nedá sa toho veľa urobiť, ale sú tu malé veci, ktoré sa dajú ešte urobiť a sú dôležité. A odkaz musí byť Chorvátsku taký. Prosím, urobte si svoju prácu a potom dojdeme k dohode. A dúfam, že môžete súhlasiť so mnou, že je to teoreticky možné a dúfajme, že odvedú čo najviac práce, ktorá sa dá urobiť prvom pol roku budúceho roka, ale teraz je to na Chorvátsku, aby si urobili tú prácu. K otázke e, po, politiky konkurencie schopnosti, alebo konkurencie, alebo e, súťaže na trhu, hlavne čo sa týka lodenic. Uznávame, že teraz je veľmi ťažká e, ekonomická situácia, a, ktorá zaťažuje tieto lodiarenské firmy, ale súhlasím s komisiou alebo s jej správou a chcem môj odkaz smerom k Chorvátsku je Berte to vážne, odvete si prácu v konečnej fáze a budeme mať šťastný koniec budúci rok a dúfajme, že v prvej polovici budúceho roka. Grazie onorevole Svoboda. Onorevole Thaler, relatore per la Macedonia, due minuti e mezzo. Eh, grazie, presidente. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod komisar File, za vaše poročilo, za vaše delo, v bistvu izkazuje, kaj ste počeli, dosegli v letu dni. In... Vam za vašu správu ďakujem pekne za to, čo ste urobili tento rok a chcem vyjadriť svoju spokojnosť v zmysle výsledkov tohto cieľa. Ja podporujem eh, vašu snahu vo vzťahu k spolupráci s parlamentom. Ja si myslím, že je veľmi dobré, keď EÚ eh, hovorí jedným hlasom smerom ku kandidátskym krajinám. A čo sa týka Macedónska, komisia si myslí, že Macedónsko plní svoje politické ciele, ale stále ešte treba pokročiť hlavne v oblasti justície, verejnej správy a slobody médií. Ja navrhujem, aby komisia veľmi zacielenie sledovala slobodu médií. To je veľmi dôležitá oblasť pre vývoj demokracie v kandidátskych štátoch. Minulý rok, si spomínam, boli sme veľkí optimisti. Hovorili sme o okne šanci. Hovorili sme o tom, že je to len otázka času, kedy Macedónsko po piatich rokoch konečne ukončí alebo prevezme rokovania. A teraz vidíme, že tento optimizmus e, tak e, sa rozkýval. Jasne, Macedónsko bolo na správnom kurze, ale prostredníctvom e, e, problémov a konfliktov s Gréckom e, sa toto zbrzdilo a môžeme odporúčiť obom stranám, aby čo najskôr došli k riešeniu. Inak Macedónsko neoprávnenie, nepravom bude zatlačené do úzadia. A môžeme dosiahnuť kompromis s väčšou flexibilitou na macedónskej strane a my z gréckej strany chceme vyjadriť podporu ich vedeniu. A treba brať do úvahy záujmy EÚ. Brať do úvahy všetky záujmy EÚ. Čiže toto treba zohľadniť. Tieto záujmy sú veľmi dôležité. Ako macedonské aj grecké záujmy. A preto by som chcel odporučiť eh, vedúcim zástupcom EÚ, pani Ashton, a eh, odporučiť vám ako komisárovi, aby ste sa pokúsili ďalej eh, pokračovať v tejto snahe, aby sme dosiahli cieľ. Skôr možno môžeme hovoriť o nejakom rozhodcovskom súde. Možno príde čas, keď EÚ príjme alebo ponúkne dodatočné služby a nie len bude fungovať ako, e, ako, ako sprostredkovateľ a myslím, že spoločnými silami môžeme priviesť Macedónsko a dostať a spraviť z neho členskú krajinu. Ďakujem, pán Projda. Island, 2,5 minúta. Pros, eh, prosím, dodržte to. Ty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa budem držať časovému limitu, ktorý mi bol vyčlenený. Chcem povedať len jednu vec. Pripomenúť vám v prvom rade, že na jar EP sa rozhodol použiť zjednodušený postup, aby Island mohol získať prospech čo najskôr z nástroja, z pomocného nástroja predvstupového. Toto bolo jednohlasné hlaso, jednomyselné hlasovanie a aby EP spravil všetko, čo je potrebné, aby e, Island získal prospech z týchto fondov. Pred niekoľkými dňami som zistil, že niektorí ministri vlády, ktorá žiadala o otvorenie rokovaní a že sa začne rokovať odteraz, považujú fondy z tohto nástroja za obyčajnú propagandu. A že mnohí islandskí politici považujú, že je veľa gest zo strany tých politikov, že tento nástroj je vyslovene nebezpečný pre islandskú spoločnosť. My v tejto situácii máme veľmi dobrý popis, politický popis. Na jednej strane otvorenosť a ochotu zo strany EÚ a na druhej strane určitú obavu alebo aspoň podozrenie, vo vzťahu k prenašaniu informácií o EÚ. Ako vy vnímate, pán komisár, tento obrovský politický problém? Pretože Nemáme tu len politickú triedu a vládu, ktorá súhlasila s myšlienkou e, vstupu, ale je tu značne rozdelená spoločnosť a, nemajú, a je tam časť, ktorá nemá šancu e, sa dozvedieť viac o EÚ a čo je zahrnuté do tohto nástroja pre predstupovú pomoc, lebo hociaké gesto EÚ sa považuje za nebezpečnú propagandu. Ďakujem. Ďakujem, Pán Preda, pani Pak za Bosnu a Hercegovinu. Pán Brok, 2,5 minúty. Pán predseda, ja som nikdy nesníval o tom, že som mohol nahradiť pani Pak niekedy v živote, ale chcem pozbierať odvahu a pokúsiť sa. Jednu poznámku chcem vyjadriť vývoj na Balkáne závisí veľmi od toho, od predstupových perspektív, čo sa týka Chorvátska, Srbska, musíme sa ich spýtať, v akom rozsahu je riešená otázka ikty, v akej fáze sa to na, nachádza. Dá sa preháňať, keď vidíme, že tie veci nepostupujú vpred a bolo by to treba zohľadniť túto otázku voči samotnej Bosne a Hercegovine. K tomu chcem povedať, že bohužiaľ od našej rezolúcie z júna 2000, alebo z apríla júla 2010 a apríla 2009 nedošlo k pokroku v kľúčových otázkach, bohužiaľ. A zo samých dôvodov úrad vysokého zástupcu si tam stanovil nejakú podmienku musíme vidieť, že aj, naše, aj zloženie krajiny s troma etnickými skupinami a konštrukcia tejto krajiny je najzložitejšia zo všetkých, aby veci dotiali hlavne v ústavnoprávnej oblasti, ale aj v oblasti policajnej spolupráce a tak ďalej. Tak preto je to podľa mňa dôležitý krok, aby sme vo vizových otázkach dosiahli pokrok aby sme stanovili určité znamenie, že na tú krajinu sme nezabudli a že táto otázka sa má ďalej riešiť. To sa týka Bosny, Hercegoviny, Albánska. A táto otázka sa mi zdá byť psychologicky veľmi dôležitá a preto by sme mali tú krajinu ďalej povzbudzovať, aby si dala do poriadku svoje vnútorné veci a, a keď sa povie, že kľúčové veci sú aj v, v správe, v administratíve a v otázke právneho štátu, boja proti kriminalite a korupcii a že musí tu byť povinná regionálna spolupráca. Niektoré poznámky, ktoré ste povedali ohľade Bosny a Hercegoviny, sú veľmi trefné, ale je dobré, že ste tu stanovili tieto benchmarky v súvislosti s regionálnou spoluprácou a ešte poslednú vetu mi dovolte povedať. Musíte zvážiť, ako dlho bude krajina e, rukojemníkov opozície, keď hovoríme o téme Albánsko. Ďakujem veľmi pekne, pán Brok. Teraz pán Skačnica Srbsko. Hm, ďakujem, pán predseda. Vážený pán komisár, milí kolegovia, chcem privítať tento jasný jazyk, ktorý sa tu používa. A je to jazyk, ktorému rozumejú kandidátske krajiny a budúce kandidátske krajiny. Vítam pokrok, ktorý sa dosiahol, najmä ochotu Belehradu začať dialog s Prištinou. Teraz Keď e, má Belehrad možnosť odpovedať na otázky komisie, môže uvažovať aj o politikách. Žiadna námaha nemôže byť dostatočne veľká, keď ide o to, aby sme získali stanovisko komisie. Popri Kosove nám ide najmä o reformu justície. Právny, treba vybudovať právny štát, treba splniť kodanské kritéria keď sa zvolí Vysoká súdna rada, bude potrebné realizovať a premyslieť komplexnú reformu. Treba spraviť oveľa viac pre nezávislosť a slobodu médií. Je tu veľká prekažka a sú tu veľké prekažky pri dosahovaní tohto cieľa. Štátny monopol, stranické záujmy a tak ďalej. To všetko má ťažký dopad, veľký dopad na politiku a na ďalšie presadzovanie demokratickej kultúry. Ako liberál musím hovoriť aj o ochrane osobných údajov. Je to oblasť, kde náš zákon nezodpovedá európskym normám a legislatíve. Gratulujem všetkým občanom Čiernej hory a vlády pri príležitosti pozitívneho stanoviska komisie pokiaľ ide o ich členstvo a žiadosť o členstvo. To vítame. Nie je to len znakom pokroku dosiahnutého v krajine, ale je to aj výzva pre všetky susedné krajiny Čiernej hory, ktoré by chceli vstúpiť do EÚ. Čierna hora môže byť aj vzorom toho, ako môže a má štát realizovať reformy traja, tri č, e, susedné krajiny Srbska sú už kandidátskymi krajinami, ale myslím si, že musíme použiť všetky zbranie, ktoré máme na to, aby sme urychlili európsku integráciu. Po odstranení vízovej povinnosti pre Bosnu a Albánsko treba umožniť aj tureckú vízovú liberalizáciu. Na to potrebujeme plán. A ešte jedna veta k Macedónsku. Žiaľ, tu ešte stále existujú problémy aj zo strany štátu. Chcem vyzvať politické vedenie Macedónska k tomu, aby nerobilo nič, čo by mohlo ohroziť kompromis. Treba dosiahnuť kompromis, aby sa umožnili rokovania o vstupe. Ďakujem. A teraz pán spravodajca pre e, Čiernu horu. Takže ja som aj spravodajcom za skupinu, aj za Čiernu horu a chcem vám e, zablahoželať k vašej správe prvému balíčku e, rozšírenia a ako politická skupina všeobecne príjmame rozšírenie. Doteraz to bolo príbehom úspechu a tešíme sa, že e, Chorvátsko vstúpi do EÚ o niekoľko rokov, ako aj Island, tak sa jeho obyvatelia tak rozhodnú v referende. A keď sa vyše, vyrieši otázka e, ro, lovu na veľryby a pozorne, podobne. Vítam vaše poznámky k Macedónsku a využívam túto príležitosť na to, aby Grécko, aby som vyzval Grécko, aby našlo väčšiu ochotu ku kompromisu v tejto zložitej politickej situácii. Chcem zopakovať aj vašu výzvu Turecku a plne ju podporujem, aby využilo svoj vplyv na pozitívne riešenie e, mierových rozhovorov o Cypre, aby sa zabránilo neúspechu, ktorý by bol ne, e, tragédiou pre tento ostrov. Ako spravodajca pre Čiernu horu mám zmiešané pocity zo správy EÚ a je to malá krajina s mnohými rozmermi a aspektmi a vidím, že je veľmi ťažké tam dosiahnuť jej euroatlantické nádeje. Nie som ani veľmi spokojný s tým, čo sa nazýva Macedonský e, model, kde sa rozdielujú kandidáti na niektoré skupiny. Ja si myslím, že máme už dosť bezpečnostných opatrení tak, aby sme mohli umožniť uzatvorenie kapitol na základe transpozície práva do vnútroštátneho systému, kde sa kapitoly uzavrú až po úplnej imentéci. Ja si myslím, že ak sa Čiernej hore bude ešte e, od Čiernej hory bude žiadať viac v oblasti boja proti korupcii a právneho štátu a politizácii súdnictva. A keď si pozrieme ten časový horizont rok 18 mesiacov, kým budú môcť začať rokovania, tak som presvedčený, že tento výbor môže žiť, pán komisár, s vašim odporúčaním pre radu. Takže celkové pozitívna podpora, i keď by som si prijal, aby Čierna hora mohlo začať, mohla začať rokovania v čo najbližšej budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Konti. Za Albánsko, prosím, dve minúty. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za vašu správu. Myslím si, že správa o rozšírení bola veľmi dôsledná a konkrétna. Mám však jednu otázku, pán komisár. A to je, že keď si pozrieme Albánsko a tie ostatné krajiny, tak sa mi pri tomto procese vynára jeden obraz. Je tu taký začarovaný kruh Albánska, ktorý blokuje reformy, aby a vidíme, že mnohí kolegovia si nachádzajú vlastné riešenia. A potom je tu ešte ďalší problém, a síce problém, ktorý sa týka politiky rozšírenia, ten kurz, ktorý tam panuje, alebo sa e, určuje nie len zvnútra, ale aj z EÚ. Neukazuje sa to ako efektívne pretože Maďarsko s niektorými krajinami hovorí, že treba najprv vyriešiť problémy, než môžu vstúpiť do únie. A Turecko je tu s klasickým príkladom. Drží sa týchto prísľubov a stále hovoríme, že napriek tomu, že tá diskus, napriek tomu sa stále diskusia posúva a taktiež nevyvíjame efektívny tlak ani neprichádzame s pohnutkami pre krajiny, aby vstúpili do EÚ. A v niektorých prípadoch je to tak, že tlak nesmeruje správnym smerom. Mám tu na mysli práve tu otázka označenia názvu e, firomu. EU vyvíja tlak na Grécko. Prečo? Grécka strana už urobila ústupky a prišla aj s návrhmi, ktoré slúžia zmiereniu. A prečo sa nevyvíja tlak napríklad aj na firom? Prečo tu nehovoríme o e, plnení z obidvoch strán? Aj v prípade Turecka by to tak malo byť, ak sú otvorené otázky, ktoré treba riešiť. Sú to otázky, ktoré sú podľa mňa ešte stále otvorené. Možno je to tak, že politika rozširovania a kritéria, ktoré sa určili krajinám, vytvárajú dojem v týchto krajinách, že kritéria môžu vyjednať, ale nemusia ich uplatňovať. Teraz pani Junaček, 2,5 minúty. Ďakujem. Vystúpim aj ako koordinátorka skupiny zelených, ale samozrejme ako spravodajkynia pre Kosovo. Ako koordinátorka, pán komisár, by som vám chcela poďakovať. Chcel by som sa vám poďakovať za dve veci. E, poprvé, že ste e, veľmi dobre nadviazali kontakty aj s mojou skupinou, aj s ostatnými skupinami v parlamente a poslancami samotnými. Myslíme si, že to je veľmi dobrý základ pre dosiahnutie nášho spoločného cieľa, to je podpora rozširovania EÚ. A po druhé chcem sa poďakovať za tie jasné slova. E, naozaj to beriem tak, že aj osobne, aj politicky si sa zaviazali podporovať rozširovanie a pracovať proti istej únave rozširovania, ktorú bohužiaľ v niektorých členských štátoch máme. Ďakujem za to a za tie jasné slova, že teda ten dynamický moment e, nesmieme strátiť. Určite vás v tom budeme podporovať tu v parlamente. Jasne, ste sa k tejto téme vyjadrili rozširovania. Mám ale jednu otázku. Povedali ste na úvod, že EÚ musí byť na 100% pripravená pred rozšírením. Čo tým chcete povedať? Lisabonskou zmluvou sme e, podľa mňa nedosiahli všetko, čo sme chceli, alebo čo niektorí z nás chceli, aby sme boli teda pripravení. Popr potrebujeme toho ešte viac, potrebujeme silnú, silnejšiu politickú úniu, aj sociálnu, takže čo tým chcete povedať? Ja nechcem čakať na ďalšie reformy zmluv len preto, aby e, Chorvátsko mohlo vstúpiť e, do EÚ alebo iné krajiny. Takže to prosím vysvetlite, že teda nechcete na to čakať. Dúfam. Ďalej, e, pokiaľ ide o túto konkrétnu správu, kritizujete napríklad základné práva, sloboda prejavu, médií, práva homosexuálov, čo je problém vo viacerých e, krajinách. Čiže ďakujem, že spomínate všetky tieto e, problémy. Konkrétne pokiaľ ide o Kosovo, myslím, že ste dobre opísali situáciu v, v Kosove, aký pokrok bol dosiahnutý, aké problémy zostávajú, dobrá spolupráca s Eulexom. Dodala by som, keď hovoríte s členskými štátmi a teda s radou, jasne povedzte, že EULEX potrebuje viac sudcov z jednotlivých členských štátov. Chýbajú im. A chceme, aby EULEX bol úspešný, aj členské štáty musia splniť svoju povinnosť. Poslať tam ľudí. A nielen povedať, že nemáme na to peniaze. Je to naša spoločná európska budúcnosť a do tej patrí aj Kosovo. Teším, že ste podali, že začne proces liberalizácie víz e, e, s Kosovom v prípade Srbska je to už tak a Kosovo e, to potrebuje tiež. E, tam e, Kosovčania predsa sú veľmi proeurópsky naladení, najmä tí mladí, takže netreba na nich zabúdať. A ďakujem, že požadujete od Srbska, aby konštruktívne pristupovala ku Kosovu. Pristupovalo. Pardon. Ďakujem. Teraz pán poslanec Kukan, ktorý E, je šefom delegácie pre krajiny Južnej Európy. Nech sa páči, minúta a pol iba pre vás, bohužiaľ. Herr Präsident, ich möchte nur anregen. Predseda, chcem len povedať, aby v budúcnosti mohol ísť výbor domov a aby boli rokovania so spravodajcami a potom by sme si mohli čas ušetriť. Honorevole Kukan. Pán poslanec Kukan, minúta 30. Mr. Nie som spravodajca. Ďakujem pekne, pán komisár. Mám tri stručné pripomienky. Poprvé, ten obraz rozširovania, ktorý ste vy namorovali, myslím si, bol veľmi realistický, veľmi presný. Z hľadiska politického, myslím, že to bol e, taký e, jednoznačne pomenovaný obraz a treba v tom pokračovať. Ja som sa vrátil z tyranii a pokiaľ ide o správu o Albánsku, tie závery sú naozaj správne. E, napríklad v rámci medziparlamentného dialógu s Albánskom sme videli, že krajina dosiahla veľký pokrok, ale pokiaľ ide o tie hlavné e, prekažky, ktoré tam stále sú, a to je najmä politická situácia, povedzme e, tá politická kríza, to nazvime, čo v Albánsku je, tak tá je e, kompletne zablokovaná a vôbec to nevyzerá, že by sa čoskoro mala vyriešiť. Čiže závery k Albánsku naozaj e, sú veľmi trefné. Situácia na Balkáne je taká, že e, dostáva alebo dáva e, istú príležitosť tamošným krajinám preukázať, ako veľmi sú vážne, pokiaľ ide o posilnenie regionálnej spolupráce. V Kosove budú voľby. Srbsko, nechcem to hovoriť moc konkrétne, ale malo by pozitívne prispieť k týmto kosovským voľbám. Dialog medzi Srbskom a Kosovom sa má začať. Albánsko by malo využiť príležitosť zohrať pozitívnu úlohu, pokiaľ oni e, sa k tomu nemôžu dopracovať sami. Možno by sme mali tak trošku potisnúť e, v tom smere, e, alebo tým smerom a potom e, si vyhodnotili, či e, dostatočne rýchlo dostávajú alebo chápu tie signály. Ďakujem pekne, pán Kukan. Ďalej e, poslanec Flotr E, predseda delegácie pre vzťahy s Francúzskom, teda predsednička, pardon. E, ďakujem, predsednička EÚ, alebo prezidentka ešte nie som, ale áno, som predsednička tej delegácie, ako ste správne povedali. Pokiaľ ide o e, Turecko, myslím, že tá správa je veľmi trefná. V tureckých médiách sa o nej už aj veľa popísalo hovorí sa o budúcej tureckej ústave, o to, že si to vyžaduje konsenzus, demokratické otvorenie, ďalej téma kurdov, e, sloboda prejavu, to všetko sú e, dobre pomenované témy a súvisí to aj e, s veľmi živou diskusiou, ktorá v Turecku v tejto veci prebieha, do ktorej je zaangažovaných veľa ľudí a to je tak dobre. Pokiaľ ide o vaše prípomienky, ja som tiež teraz prišla z komisie verejnosť v Európe hovorí tri veci, ktoré v zásade e, nie sú nové. E, pokrok, e, lepšia implementácia a že Turecko by malo implementovať dodatočný protokol. To sú staré známe veci, akurát je tu jedno slovko, ktoré zrazu sa tu e, objavuje a to je urgentne. Čiže zdá sa, že sme zrazu pod nejakým stresom a treba e, urgentne konať, ale prečo? Prečo je to také urgentné? Lebo už sme netrpezliví, už, už to chceme nejako unáhliť, alebo ten proces rokovací sa nejako spomalil. Prečo teda e, takáto, takáto zrazu urgentnosť? Je to preto, že OSN, prepačte, ešte to dokončím, je to preto, že OSN nejakým spôsobom e, vydala správu o tom, že sú už, e, že už toho majú dosť, alebo ide o ten Cyprus. E, takže, takže čo vlastne je za tým slovom urgentnosť? Ak OSN nevyrieši otázku Cypru, máme nejaký plán B, ako E, sa v médiách hovorí, sú tu isté e, tajomné alebo, alebo tajné rokovanie, o tom sa píše v novinách, ale čo to je, čo je tá tajnosť, e, v čom spočíva? Pán Vigi, nech sa páči, minúta pol. Ние в групата на социалистите разпределяме справедливо задачите и имаме висока дисциплина, така... Ďakujem pekne. Ja by som chcel povedať, že socialisti, e, alebo my socialisti, rozdelujeme si e, jednotlivé úlohy, snažíme sa si to nejako dobre zadeliť. Ja som nebol e, síce spravodajcom osobne, ale napriek tomu chcem Eh, povedať eh, pánovi komisárovi jednu eh, vec, respektíve najprv sa mu chcem poďakovať za ten dokument, respektíve dokumenty, ktoré nám predložil, aj za prácu, ktorú vykonáva už rok, pokiaľ ide rozširovanie ako komisár. Vy, pán komisár, ste naozaj dali istý nový rozmer, istú novú koheziu a solidárnosť tomuto procesu rozširovania a myslím, že všetci súhlasíme s tým, že rozširovanie to nie je iba nejaký administratívny proces. Zároveň ale netreba zabúdať, že tie signály, ktoré vysielame, musia byť v prvom rade politického charakteru. A to ste nakoniec spravili už aj minulý rok, keď, ste, keď došlo k liberalizácii vízového režimu. To všetko sú dobré veci. A dúfajme, že teraz ten proces sa e, nezastaví, že naopak e, si udrží svoje tempo a že ak kanadské krajiny e, príjmu e, pri, e, primerané opatrenia, takže to aj naozaj úspešne uzatvoríme. Chcem sa spýtať, či máte pripravené nejaké ďalšie opatrenia, pokiaľ ide informácie, informovanie teda našich občanov, pokiaľ ide o útočnosť rozširovania, pretože máte pravdu, že bola tu kríza, treba zohľadniť vyššiu mieru sociálnej kohézie a tak ďalej. Takže preto sa pýtam, E, či aj v tomto e, smere budete konať ďalej. Pán Lambsdorff, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Pán komisár, chcem najprv povedať k vašmu úvodnému vystúpeniu, že zdá sa, že vaša úloha je e, e reštaurovať alebo znovu nastroliť dôveryhodnosť politiky rozširovania. Ja s tým súhlasím. Bolo to poškodené, pretože otázka kondicionality, absorpčná kapacita, 100% pripravenosť, to bolo všetko spomínané, ale nebolo to dodržané sme nepracovali na princípe eh, eh, eh, vlastného meritu a boli dve krajiny spojené s fixným dátumom a vo európskej verejnosti to spôsobilo stratu dôveryhodnosti v tomto procese. Takže ďakujem a vítam váš prístup. Vy ste nespomínali dátum pre Chorvátsku, na rozdiel od nášho kolegu Svobodu. S tým absolútne nesúhlasím, nemáme spomínať dátum, lebo to nemá nič spoločné s pripravenosťou čo sa týka Turecka, musím povedať, keď som čítal správu, vy ste si vyberali slova veľmi opatrne, ale nemiešali ste ich a to vítam tiež. Náš kolega Flotres, kolegyňa Flotres sa pýtal na urgentnosť. Zostávajú iba tri kapitoly, takže je jasné, odkiaľ tá urgentnosť pochádza. Treba pokračovať tak, ako ste začali. Je to veľmi dobrý začiatok. Grazie, onorevole Lanzor. Un minuto all'onorevole Adi Giorgio. Ďakujem, pán Hlamsdorf. Jedna minúta, Agi Čorčiu. Ďakujem. Musím povedať, že mal som určité otázky ohľadne Turecka, ale už boli spomenuté mojimi kolegami. Najmä myslím na to, čo povedal pán Salafranka, ale chcem sa vrátiť k tejto otázke. Chcem vám povedať prečo ja skutočne by som chcel vás vyzvať a povzbudiť a dúfam, že využijete všetky zbranie vo vašom arzenáli, každý nástroj, ktorý majú vaše služby k dispozícii. Vy ste to slúbili pri našom prvom stretnutí, ktoré sme mali s vami, lebo otázka Cypru skutočne musí byť vyriešená a Turecké, Turecko, Turecko musí byť navedené na cestu smerom prístupu. Vy ste spomínali tajné rokovania, viem, že mi zostáva iba pár sekúnd, chcem len povedať následovné. Mali, nemali by ste hovoriť o akejkoľvek myšlienke otvárania okupované cyperské územie a umožniť, aby toto územie sa použilo na letisko. Ak tak urobíte, veci nepôjdu správnym smerom. Máte k dispozícii nástroje, máte páky, cyperská e, vláda a cyperská strana vás podporí. Pán Čeleko, jedna minúta. Ďakujem pekne, pán predseda, a e, vítajte, komisár. Blahoželám e, vám vašej správy. A vaše správy sú plné dobrých vecí, ale je to stále otáznik. Všetky tieto krajiny majú špecifické problémy. A tieto problémy, keď tieto krajina pristúpia, sa stanú aj našimi problémami, problémami EÚ. Takže, pán komisár, vy ste povedali, že by sme nemali byť vydesení týmito problémami a že mali by sme ich vidieť nejaké perspektíve, alebo, ale oni sa nestratia sami o sebe. Napríklad Kosovo ostane naďalej problémom. Problémy okolo Kosova nebudú vyriešené rokovaniami iba rozhovormi. A čo dohoda z Daytonu? Bosná a Hercegovina. Daytonská dohoda zlyhala. Ako to chcete riešiť? Pán Severin jedna minúta. Pán komisár, chcem vám zablahoželať za to, že ste nám prinesli tento dokument a ja si myslím, že je skutočne dôležité, aby sme mali strategický pohľad. Jediný spôsob, ako zabezpečiť proces s víziou a dôveryhodnosťou. Z tohto pohľadu si myslím, že by ste tiež mali zahrnúť do vášho dokumentu hodnotenie minulosti a príučiek, ktoré sme sa z toho naučili. Jedna z tých príučiek je, alebo lekcií, že nesmieme zanechávať vzadu, pozadu ľudí a spoločnosti iba technikality, technické veci nie sú dôležité, ale aj ľudia. Musíme zahrnúť e, verejnú mienku v členských štátoch do toho, lebo e, minulé e, rozšírenie nebolo zlyhaním, bol to úspech, ale mnohí to vnímajú ako zlyhanie, takže musíme pripravi, pripraviť aj príjmajúce krajiny, aby členské krajiny, aby sme mohli pristúpiť k rozšíreniu. Musíme byť viacej proaktívni, musíme definovať, prečo rozšírenie je potrebné pre nás a nie len potrebou pre kandidátske krajiny. A posledná vec, musíte naozaj tam dať nejaké terapie po vstupe, aby ste zabezpečili úspech procesu. Ďakujem. Honorevole Watson, un minuto. Watson, jedna minúta. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som sa spýtať komisára konkrétne ohľadne Turecka a ešte konkrétnejšie ohľadne Cypru. Generálny tajomník OSN konzultoval s vami, pán komisár, predtým, než poslal pána Kristofiasa a pána Eroliu do New Yorku a v jakom bode sa Severný Cyprus, Severný Cyprus stáva e, problémom alebo otázkou pre Európsku úniu skôr, než sa stáva otázkou pre OSN. Pán jedna minúta. Čo sa týka Chorvátska, parlament na rozdiel od kolegu Lambsdorfa, žiadal, aby rokovania boli uzavreté na neskôr budúci rok. A ja sa chcem opýtať, bez toho, že by ste museli menovať dátum, považujete to aspoň teoreticky za možné, aby maďarské predsedníctvo rady dokázalo uzavrieť tieto rokovania. Ja som bol minulý týždeň u môjho bývalého kolegu Šmita, súčasného predsedu štátu, prezidenta štátu, ktorý je rozhodnutý, že chce ukončiť rokovania. A moja otázka je, či to považujete za realistické. Druhý bod Macedónsko. Chcem sa opýtať, spomínate si na spomínate sa na Grécko, to bola tá predbežná dohoda, kde sa Grécko zaviazalo, že bilaterálne problémy nebude z nich robiť prekážku pre prijatie. Ďakujem. Pán Mavro Nikolas, jedna minúta. Ďakujem pekne. Pán predseda. Tiež by som chcel povedať len niečo stručne o prístupe Turecka a o požiadavkách, ktoré treba vysloviť vo vzťahu k Cypru Myslím si, že je veľmi príjemné e, vidieť vaš jasný postoj k tejto otázke, ale čo riešenie cyperského problému? Myslím, že potrebujeme sa opýtať otázku, či Európska komisia potrebuje tu odviesť prácu. Poprvé, okupujúca armáda. V tej, k tejto otázke tiež ste mohli vidieť, aká je dôležitá prítomnosť tejto armády e, v krajine. Kolonizácia pokročuje. E, tureckí kolonisti sa usadzujú stále viac e, na Cypre. Môže komisia snáď urobiť krok vpred a požiadať Turecko, aby niečo urobilo v tejto veci a skutočne prispelo k tým rozhovorom. My potrebujeme nájsť spôsob, ako, aby sme znížili e, vojenskú prítomnosť a e, kolon, kolonistov na ostrove. Jedna minúta. Ďakujem, pán predseda. Myslím, že by som mal vyjadriť moje blahoželanie a uspokojenie so správou komisára a s postojom komisie. Ukazuje to dáš stály záujem o rozšírenie ako nástroj teda pridanej hodnoty pre stabilitu v Európe. Ja chcem obmedziť moje poznámky na dobrú správu pre Chorvátsku a Čiernu horu. A som rád, že toto počujem. A zlá správa je tu pre Albánsko. Myslím si, že táto správa by, bude, by bola lepšia, keby sme lepšie v tomto parlamente zvládali politickú krízu v Albánsku, aby sme nezastávali rôzne strany s našimi príslušnými skupinami, ale aby sme sa pokúsili vyriešiť ten problém a byť skutočne úprimným sprostredkovateľom v politickej kríze v Albánsku. Ďakujem. Grazie, Ďakujem. A teraz pán Prisitič. Ďakujem, pán predseda. Vidím, že tu švedský prekladateľ nie je. Ja budem hovoriť s vašim jazykom. Pre otvorenú a stručnú otázku. E, čo je realistické za očakávať, kedy Černá hora dostane dátum pre otvorenie rokovaní? Čo myslíte, že je realistické? Ďakujem. Grazie onorevole Onorevole Ďakujem a teraz pán Kreis danke, Herr Vorsitzender. Mám taký dojem, že kandidátske krajiny alebo možné kandidátske krajiny, ale členské štáty si myslia, že sme tu v nejakej počítačovej simulácii a že máme strašne veľa času k dispozícii a že sa problémy vyriešia sami od seba. Ale situácia je stále zložitejšia a zložitejšia s priebehom času. Takže musíme mať zaručenú absorčnú kapacitu EÚ. Čo si myslíte, nakoľko je schopná Európska únia prijať nových členov? Grazie, onorevole Kreisdorfer. Onorevole Peterle, un Hvala Pán Peterle, ďakujem veľmi pekne za túto jasnú reč, jasné slova. To je prvok dôveryhodnosti. Teším sa každému pokroku, ale neteším sa dynamike ani tým veľkým rozdielom v rámci jednej a tej istej oblasti Balkánu, respektíve bývalej Juhoslavie. Súhlasím s vami v tom, že štát sa musí najprv dostať do konkurenčného boja. Sám viem povedať niečo ďalšie. Treba mať väčšie ambície, treba stimulovať procesy, procesy, ktoré vytvárajú lepšiu atmosféru, väčšiu regionálnu spoluprácu a najmä treba riešiť blokády, ktoré sú nebezpečné a frustrujúce. Bude to ťažšie, zbúrať múr na Balkáne, než bolo odstrániť železnú oponu. Želám si viac ambícií, mali by sme viac urobiť, aby sme tento proces uľahčili. Vždy som hovoril, že potrebujeme viac Európy v Európe, ak sa chceme stať globálnym hráčom. Honorevole Botskurt, un minuto. Dank u wel, voorzitter. Twee korte vragen. Ďakujem, pán predseda. Dve krátke otázky E, pán File, tu sedím. Povedali ste, že po voľbách chcete ísť do Bosny, aby ste videli na vlastné oči, ako prebieha proces. Aké konkrétne akcie plánuje EÚ, aby zaručila, že e, reformy aj prebehnú? Po druhé Turecko. Turecko, mohli by ste zopakovať prosím tú otázku? Áno, ja sa to snažím všetko vtesnať do jednej minúty. Takže ešte raz. Zopakujem otázku. Povedali ste, že po voľbách chcete ísť rovno do Bosny, aby ste boli blízko pri reformnom procese v krajine. Ja si myslím, že to je pre Bosnu veľmi dôležité. Moja otázka je, je tu správa, ktorá to hovorí, ale aké konkrétne kroky sa plánujú po druhé k Turecku? Zdá sa, že sa tu dostávame do slepej uličky s rokovania s Tureckom. Sú to dôležité rokovania pre obe strany. Moja otázka je, ako vidí EÚ a komisia svoju úlohu, aby sa zabezpečilo, že tieto úzke mesta prekažky prekonáme. Ďakujem, pani Boskut, a ideme ďalej. Teraz pani Cornel som Takže prepačte. Pán, e, pani Cornelis Minuta. Ako hovorkyňa zelených za Bosnu a Albánsko sa zameriam na týchto dvoch. Pokiaľ ide o Bosnu, myslím si, že máte úplne pravdu, keď voláte za jednotu politických hráčov na ich strane. Myslím si, že komisia by mala ale vyzvať EÚ, aby urobila to isté, aby hovorila jedným hlasom s Bosnou. Pretože Niektorí chcú niečo, druhý to nechcú. Taliansko niečo navrhne a potom zabudne informovať iné úrovne Takže dôveryhodnosť EÚ sa stále týmto oslabuje, týmito otvorenými prejavmi nesúhlasu. A myslím si, že aj vy, aj pani Ashton, by ste mali prísť s iniciatívy, ktoré mi vyúctia do silného hlasu za EÚ a zabezpečia ústavnú reformu. Albánsko, tam som bola s pánom Kukanom, bolo to strašné a chcem vám zablahoželať k vášmu rozhodnutiu, pretože tým že, ke, že rokovania sa začnú začnú vtedy, keď vyriešia svoje problémy, ste veľmi jasne naznačili, kto je na ťahu. A je to veľmi dobré, že sa im to jasne oznámilo. Ďakujem. Ďakujem. Pani Karnelson. A teraz e, ďalej. Chcem sa vám poďakovať, pani, eh, hovorí pani Kopa. Ďakujem, pán predseda aj pán komisár, za váš koherentný postoj k rozšíreniu. Chcem hovoriť o firome a o otázke problému s menom. Mnohí kolegovia už o tomto probléme názvu firom hovorili a taktiež sme hovorili o približovaní sa tejto krajiny k EÚ ale myslím si, že na ceste k riešeniu by malo byť menej problémov. Grecká vláda veľa rokov hovorí, že keď sa vyrieši tento problém, že sa vyrieši tento problém a že ho chce vyriešiť. A boli kontakty aj na najvyšších úrovniach a boli tu iniciatívy zo strany Grécka, ale na to neboli žiadne reakcie. Firom e, nešiel do New Yorku, i keď minulý týždeň e, prezident Firomu vyzval k stretnutiu na najvyššej úrovni. Takže kde nájdeme riešenie tejto otázky? Preto sa chcem spýtať, prečo Skopie, e, vláda v Skopie požiadala o pozitívne stanovisko k tomuto. Teraz Benaraba tu dve minúty. Chcem sa vyjadriť k Turecku. Je to veľmi dôležité mať tento termín, alebo teda vedieť o vstupe. Je to dôležité, ako budeme integrovať krajinu s moslimskou väčšinou. To znamená, že Európa uzná týchto moslimských občanov a pluralitu. Integrácia Turecka by mala prebehnúť v rozumnej lehote po e, týchto dlhých rokovaniach. Takže nastala doba, aby sa určil presný dátum. Podľa mňa je toto všetko dôležité a samozrejme je dôležité, aby sa splnili podmienky pre tento vstup a preto by som chcela hovoriť o ochrane kultúre a biologickej rozmanitosti Turecka, o biodiverzite Turecka. Ja podporujem využívanie prírodných zdrojov, ktoré nespôsobia znečistenie životného prostredia pri produkcie elektriny. Ale v Turecku je 19 hydroelektrární, najmä v kurdskej časti. Potom je tu ten projekt Priehrady v Irzi. A to E, sa bude konať s účasťou nemeckých, švajčiarských a rakúskych firiem táto výstavba. A výstavba predstavuje ohrozenie. Prepačte, mali ste minútu. Takže je dôležité, aby sme išli týmto smerom. Takže prosím, jedna minúta. Ďakujem. Ako sa konkrétne vyrieši riešenie Cypru? Pán Filip, plne súhlasím s tým, čo ste vypovedali na túto adresu a podľa mňa komisia by sa nemala uspokojiť len s monitorovaním a zaznamenávaním nedodržiavania záväzkov e, ktoré má voči EÚ. Treba žiadať od Turecka, aby stiahlo turecké jednotky z Cypru, aby zastavilo nelegálne osady a treba tu byť konkrétny, treba všetko konkrétne špecifikovať. Ďakujem. Ďakujem. Mali sme 29 vyhlásení a všetky z nich mali aj niekoľko otázok a myslím si, že je veľmi ťažké na ne všetky odpovedať a preto som zvedavý, ako pán komisár zvládne túto odpoveď, ale verím, že spraví všetko, čo v jeho silách. Máte slovo. Thank you very much, uh, Chairman. Uh, uh... Ďakujem. Začnem od konca. Pokiaľ o Turecko, nebolo v záujme komisie stále opakovať žiadosť o implementáciu e, finálneho protokolu alebo teda dohody. Myslím, že minulý rok členské štáty sa jasne vyjadrili k tejto otázke Myslím si, že zjavne, že tento bolestivý, alebo celkom bolestivý proces nás teraz e, prinesol, dostal do situácie, kde iba tri kapitoly sa e, majú otvoriť, má sa o nich rokovať. Ak chceme e, zabrániť ďalším e, e, ďalším e, sklzom alebo prípadne aj ukončeniu vlastne, nechcem o tom hovoriť, ale aj, aj ukončeniu rokovaní s Tureckom, pretože niektorí aj o takejto možnosti hovoria. Práve preto je urgentné, preto nám to slovo bolo, aby Turecko implementovalo tento protokol. V novinách sa objavili isté špekulácie o istých e, tajných rokovaniach. Nebudem e, tieto špekulatívne správy v tlači komentovať, ale chcel by som využiť e, túto príležitosť na to, aby som zopakoval tu pred vami moje stanovisko k tejto otázke. Nie je žiadnym tajomstvom, že komisia plne podporuje prebiehajúcu snahu o dosiahnutie riešenia v prípade cyperskej otázky. Bolo by to na prospech Cypru aj EÚ. Komisia takisto očakáva, už som to spomenul, e, že mm, Turecko E, implementuje plný, e, plné znenie protokolu asociačnej dohody. Dodal by som ešte, že spolu s kolegom, s kolegami, e, veľmi pozorne sledujeme vývoj v tejto otázke a často sme v kontakte s jednotlivými aktérmi v tejto veci a to je vlastne všetko, čo môžem k tomu povedať e, k tým špekuláciám, ktoré sa objavili v médiách. Nedávno som navštívil Cyprus a videl som v akcii, tak povediac, e, obi dvoch lídrov. Hovorili s e, tureckými cyperčanmi aj gréckými, pretože vlastne otvárali tam spoločné e, vlastne spoločné otvorenie hraničného, hraničného prechodu a bol som naozaj e, milo prekvapený, ako sú ľudia otvorení, ako pozitívne vnímajú týchto dvoch lídrov. A na základe týchto diskusí s týmito dvoma lídrami môžem povedať, že som bol uistený, že pokiaľ je pokračovanie dialogu o komplexnom úrovnaní e, tohto sporu. E, my spolu s OSN urobíme všetko preto, aby e, táto aktivita bola uzavretá pozitívne a práve taký proces, ktorý budú aktívne vesiť to dvaja lídry, je taký proces, ktorý čo možno najrychlejšie túto tému vyrieši. Nebol som v tejto veci v kontakte e, s generálnym tajomníkom OSN osobne, ale s pánom Downerom, ktorý je jeho zastupcom, som si túto tému veľmi detailne prebral. Takže s ním v kontakte som a budem s ním v kontakte aj naďalej. A budem sa veľmi snažiť, e, či už transparentnou diplomatickou cestou, ale aj inou formou diplomácie, tento proces podporovať. K samotnému Turecku. Ani na tomto výbore by sme asi nenašli veľa ľudí, ktorí by boli spokojní s tým tempom eh, vlastne prístupových rokovaní eh, s Tureckom. Pravda je taká, že v tomto momente, začiatkom novembra, vám neviem dať za ruku, že do konca roka otvoríme čo len jednu kapitolu potrebujeme e, teda vytvoriť novú dynamiku v celom tomto procese a ja tvrdím naďalej, že je strategickým zájmom EÚ aby tento proces e, pokračoval, máme na to mandát nakoniec. Ale nejde o to, aby každé predsedníctvo e, zvládlo jednu kapitolu a potom mesiac a pol pred koncom predsedníctva každým to predsedníctvo nejakým spôsobom e, eh, má v panike riešiť, či vôbec stihne eh, túto jednu kapitolu. Proste je tu tá dôležitá téma eh, toho protokolu, ale rovnako dôležité je, ak povedal to nakoniec aj pán Salafranka aj ďalší, že akýkoľvek pokrok na bilaterálnom fronte medzi Tureckom a Cyperskou republikou by určite urýchlil rokovanie a urýchlil by celý proces. Myslím si, že je dôležité, že keď sa snažíme teda nájsť takúto novú dynamiku v rokovaniach, aby sme komunikovali istou formou, s aktívnejšou podobou tureckej zahraničnej politiky. Pani podpredsedkynia, e, podpredsednička komisie je v stálom kontakte alebo pravidelnom kontakte s tureckými predstaviteľmi v tejto veci, najmä ministrom zahraničných vecí a snažíme sa spoločne zabezpečiť, že my budeme ťažiť e, z toho nejakého povedzme novo uvedomeného silného postavenia e, Turecka e, v regióne. Takže našim cieľom je, aby sme práve že vyťažili z našej spolupráce s Tureckom práve v niektorých e, najcitlivejších témach v tomto regióne, nielen mm, sú to susedia Turecka, ale nakoniec aj povedzme Afg- Afganistan alebo Pakistan, kde z toho môžeme ťažiť. A myslím si, že je naozaj v strategickom záujme EÚ aj členských štátov, aby v našom, vzťahe, e, v našom vzťahu s Tureckom boli prítomné oba tieto rozmery, aj prístupový proces, pretože ten nám pomáha mm, pomáha nám ovplyvňovať e, proces reforiem e, v Turecku a potom je to politický dialog, ktorý nám dáva možnosť komunikovať vlastne s tureckou politikou a ťažiť z nej. Ale myslím si, že to isté nakoniec platí aj pre Turecko samotné. Aj ono bude ťažiť z princípov, ktoré máme v EÚ. A som presvedčený, že čím viacej budeme navzájom v kontakte v tejto otázke, tým viacej e, sa aj v zahraničnej politike Turecka e, uplatňa princípy, na ktorých je založený celý prístupový proces. Macedónsko. Ja som eh, entuziasmus eh, v tejto otázke určite nestratil. Kontakty, rokovania medzi negociátormi a dvoma premiérmi by naozaj mohli eh, priniesť zmenu a riešenie aj otázky mena tejto krajiny. Alebo názvu krajiny. Ja sa nechcem nechať zatiahnuť do tých diskusí, na koho treba viac zatlačiť, na koho menej zatlačiť. Myslím si, že aj jeden, aj druhý premiér si uvedomujú, o čo tu ide. Grécky premiér, pán Papandreou, si veľmi dobre uvedomuje, nakoľko e, táto téma je vlastne prekažkou v jeho vlastnej vízi toho, aby e, Západný Balkán bol e, súčasťou EÚ. A myslím si, že aj macedónsky pán premiér si uvedomuje, že ten plán B pre Macedónsko neexistuje. Pre bývalú Jugoslovanskú republiku Macedónsko. A ja som v pravidelnom kontakte so stranami. Verte mi, že ak cítim že existuje rozumný priestor pre akéhokoľvek iného aktéra, ja by som bol ten spolu s predsedom Barosom a inými by som ponúkal túto konkrétnu pomoc. Táto pomoc je poskytnutá v rôznych formách. Ale kým tento proces bude aktívne podporovaný a rozvíjaný premiérmi, ja som optimistický v tejto veci a dúfam, že uvidíme riešenie v nevzdialenej budúcnosti. Ešte si to zorganizujem. už som to našiel. Čo sa týka dátumu pre Chorvátsko alebo uzavretie ich prístupových rokovaní, nemohol by som byť seriózny, keby som e, sa sústreďoval na dôveryhodnosť a rovnako súčasne už tretí rok za sebou by som opakoval budúci rok sa ukončia rokovania a ďalší rok sa ukončia rokovania. To neznamená, že sme stratili našu dôveru. Nie. Naopak, Chorvátsko dosiahlo ohromný pokrok. Ale ten posledný skok je niekedy najťažší. Viete, tie zložité veci kapitoly 23 a to je o tzv. track record a tam sú o minulosti a Chorvátsko je vystavené určitým benchmarkom a ja som si istý, že e, chorvátske orgány chápu e, výzvy, ktoré vyplývajú z kapitoly 23. Ja som aj presvedčený, že rozumejú prístupu, ktorý e, prijala komisia. <clears throat> Oni vedia z nášho stáleho dialogu, že v marci budúceho roka, keď budeme hodnotiť implementáciu týchto e, porovnateľných znakov alebo benchmarkov, že budú skutočne v takej pozícii, že ten dátum nám bude jasnejší. Ale na teoretickú alebo akademickú otázku, že či je realistické za konkrétnych podmienok, e, aby maďarské predsedníctvo skutočne uzavrelo prístupové rokovania a teoreticky je to možné, áno. A takto navzájom konáme so všetkými aktérmi, nie len s Chorvatmi, ale aj počas maďarského a polského e, predsedníctva, ktoré príde po maďarskom. Takže je tu niekoľko podmienok pred nami a ten dátum je skutočne v rukách chorvatských orgánov, a občanov. Čierna hora, keď, kedy by Čierna hora mohla dostať dátum pre zahájenie prístupových rokovaní. K tejto veci opäť je to veľmi v rukách Čiernej hory. My sme tentokrát, a to je aj odpoveď na jednu z otázok, my sme My sme nezapracovali prípad Macedónska do politiky EÚ, že tu máte štatút kandidáta, ale žiadne prístupové rokovania. Mohlo by vás zaujímať, že je 7, ak nie je osem kandidátskych krajín, ktoré sú teraz členskými štátmi, ktoré boli ktoré čelili rovnakej situácii. Takže nie je to len bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Ale dátum prístupových rokovaní je veľmi v rukách Čiernej hory. My sme pomohli. My sme im pomohli s tým, že sme predložili jasných sedem kľúčových priorít, ktoré majú realizovať. Ak to urobia do času najbližšieho procesu rozširovania, budú pokračovať na dobrej stope a, a s dobrými skúsenostiami ohľadne iných otázok. Splnenie, stabilizácie a prístupová dohoda. Potom áno, komisia bude v tej pozícii, aby bola oveľa konkrétnejšia k tejto otázke. Ale to isté platí mimochodom aj pre Albánsko. Fakt, že nie som v tejto chvíli pripravený navrhnúť mojim kolegom v komisii a vám kandidátsky štatút pre Albánsko neznamená, že Albánsko nemôže byť v podobnej situácii, ako som ju práve podpísal o rok. Je to veľmi v rukách týchto krajín. Bolo spomenuté, že pravdepodobne nemáme veľmi efektívne nástroje, aby sme riešili otázku rozšírenia. Ale ja by som protirečil. Ja by som povedal, že my sa snažíme e, vylepšiť e, úroveň rozširovania a k tomu pridať politický kompotent e, politického riadenia. Súhlasím s tými, ktorí hovoria, tejto ctenej snemovni, že to rozšírenie by nemala byť e, len technickým cvičením, že je to skutočne veľmi politický proces, politicky dôležitý a teda musí byť aj politicky riadený, riadený a to je táto interakcia v tejto snemovni a s touto snemovňou a ja sa na ňu veľmi teším, ktorá umožní komisii kde a prípadne aj rade, aby riadili tento proces. Akú kapacitu má Európska únia, čo sa týka absorbovania alebo akceptovania nových členov, chcem to povedať absolútne jasne, nemám vôbec žiaden zámer naznačiť, že zostávajú ešte nejaké inštitucionálne úzke miesta. Vôbec nie. Lisabon sa o toto postaral a otvoril dvere pre nás s kandidátskými krajinami a ašpirujúcimi krajinami, aby týmto koridorom kráčali, ale koľko je potrebné na to, aby bola Európska únia uspokojená a na 100% pripravená akceptovať nových členov, to bude závisieť od každého konkrétneho kandidáta. To závisí od rokovaní. Bude to závisieť od toho, ako v čase pred prijatím rozhodnutia, ako budeme hodnotiť dopad prístupu tohto kandidáta k EÚ a aký to bude mať dopad na politiku EÚ. A to je veľmi dôležité pre naše interakcie s touto ctenou snemovňou. Nemôže byť viac Európy v rámci Európy. Bosna a Hercegovina. Myslím, že bolo dôležité, že sme boli schopní krátko po voľbách vyslať posolstvo bez ohľadu na to, aký program vytvorí koalícia, aby bol európsky zameraný po A, po B. Jasne povedať, aké sú očakávania Európskej únie. príde čas, dúfajme čoskoro, keď vytvoria koalíciu, aby mohli prevziať vlastníctvo týchto otázok. A my budeme pripravení s Cathy Ashton ako s vysokou predstaviteľkou a podpredsedničkou komisie, aby bola nápomocná pri tejto ceste od úradu vysokého zástupcu až po prítomnosť Európskej únie. Na tejto ceste získať alebo vybudovať funkčný štát, čo nám potom umožní spraviť e, dôležitý krok v rámci rozšírenia, v rámci procesu rozširovania. V záveroch a odporúčaniach nájdete dôležitý odkaz na Európu 2020 a poznámku, ktorú urobil tento parlament. Európa 2020 je v prvom rade strategický dokument komisie, a má jasný vonkajší rozmer a závery a odporúčania, ktoré pripomínajú kandidátským krajinám a alianským krajinám tie ich ciele a ich vlastne národné programy. A teraz hľadáme cestu, ako byť čo najviac nápomocný v tomto procese. Takže e, aj Fund a Island sú tu tri dôležité veci. Tie zdroje v rámci hypofondu a komunikácia stratégie. Pokiaľ ide o tú prvú vec, tak vidím tú výhodu v tom, že sa zlepší administratívna kapacita <clears throat> vyrovnať sa s povinnosťami z prístupového procesu. To znamená, že sa zlepší administratívna kapacita, ktorá by v budúcnosti zvládla štrukturálne fondy. O tom sú tie funds. A súčasne, ako vidíme tento, túto postupnú zmenu vzorcov, vo verejnej mienke o EÚ, sme pripravení na konkrétne dohody o tom, ako pomôcť odstraniť určité nepochopenie, ktoré sa týka prístupového procesu do EÚ. Na to sú určené zdroje z komunikačnej stratégii. Chcem povedať, že o chvíľu skončím. Chcem sa vám poďakovať ja toto nepovažujem za koniec našej spolupráce, interakcie na túto tému a som presvedčený, že či v tomto formáte alebo či v rámci aktívnej neformálnej interakcie počas štrasburských zasadnutí sa nám podarí stretnúť v akejkoľvek forme vám to bude vyhovovať. Ďakujem. Grazie, le sue parole sono anche le nostre. Ďakujem veľmi pekne. Pridám sa k vašim slovám. Naša práca predsa dnes nekončí, bude ešte pokračovať v budúcnosti a ja dúfam, že táto veľmi plodná spolupráca ďalej bude pokračovať. Aj 18. novembra v Bruseli, kde sa znovu stretneme, končím. <laughs>